Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to start and open our meeting of the commit Committee on Foreign Affairs uh, this Monday. May I first uh, invite you to adopt the agenda as it is suggested. Dobrý deň, dámy a páni, takže pozrieme sa na dnešný program. Ak máte pripomienky, môžeme ho odsúhlasiť, pretože pripomienky nie sú, takže Týmto pádom považujem za tento program za prijatý. Pokiaľ ide o bod číslo 2, tak tam nie sú žiadne. Možno keď príde pán Brok, tak sa k tomu vyjadrí. A pokiaľ ide o bod číslo 3, tak by som chcel tam dať schválenie zápisnice z posledného zasadnutia z 29. júna, 15. júla, ako aj 31. augusta a 14. a 15. septembra. Je niekto proti? Chce sa niekto vyjadriť? Nie. Výborne, takže takto je zápisnica týchto štyroch zápis- afetu prijatá. A teraz vlastne prejdeme k bodu číslo 4 nášho programu, kde ide o implementáciu a revíziu Európskej stratégie pre Centrálnu Áziu, Strednú Áziu. Je to bod na programe, kde vlastne náš spravodajca je náš kolega za zelený, Tamáš Meserič, tam ho už vidíme, takže zdravíme vás. A máme tu tieňových spravodajcov k tejto správe takisto. Takisto stanovisko z DV sa pripravuje, vyjadruje ho pán Schöpflin, v INTE pán Borelli, vo výbore FEM pani Julie Gerling, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, to je 17. novembra o 18. Takže v tomto programe budeme kombinovať predovšetkým teda e, návrh tejto správe. Takisto tu bude aj prezentácia tých zistení z briefingov ohľadne tohto regiónu. Máme tu externých expertov, ktorí sú tu medzi nami v prvej rade, ako sme sa na tom už dohodli predtým. A v tomto kontexte by som chcel privítať pána Bonstru, ktorý je tu teda s nami, a Tiku Cercvaze, ktorý je takisto s nami e, ktorý je vlastne zodpovedný za koordináciu tejto správy s SVČ a Európskym parlamentom. Takisto chcem privítať pána Romanovského, ktorý je tu z nemeckého fondu Marshall Fund, ktorý takisto poskytne vstupné informácie ohľadne regionálnych hráčov, ako aj pokiaľ ide o vzťah Ruska, Číny a Európskej únie k tejto téme. Takisto vám chcem pripomenúť, že tento bod na vlastne vychádza z názorov, ktoré predkladil výbor pre vnútorné záležitosti a ešte za, počas lotičského predsedníctva SVČ v júni boli už tomu vypracované dokumenty. Takisto tam máme pána Buriana, ktorý je mimo riadný splnomocnec, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou úniou a Áziou. Takže dovolte mi najprv dať slovo nášmu kolegovi pánovi Meseričovi na to, aby prezentoval teda tie hlavné črty tejto správy, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne kolegovia. Hoci som sa teda snažil byť čo možno najstručnejšie, pretože si myslím, že výmena s expertami názorov je oveľa dôležitejšia ako to, čo si môžete prečítať. To, čo, čo som už napísal, si môžete prečítať, takže chcem sa poďakovať kolegovi na, kolegom na sekretariáte a aj v našej skupine, a ktorí nám teda pomohli a ktorí majú, mali veľký vplyv na znenie toho textu a vlastne eh, ak sú tu nejaké nezrovnalosti, pokiaľ ide o interpretáciu tejto správy, tak za to som zodpovedný ja, ale výmena názorov je samozrejme jeden z dobrých spôsobov, ako môžeme eliminovať z textu problémové miesta. Ďalej by som sa chcel poďakovať za príležitosť, za to, že som mal možnosť navštíviť tento región spolu s delegáciou pre Strednú Áziu tu sa chcem poďakovať eh, členom tejto delegácie, bolo to veľmi prospešné a takisto sme mali aj veľké množstvo stretnutí s expertami na viacerých úrovniach, vo viacerých formátoch, so s predstaviteľmi jednotlivých vlád ohľadne týchto otázok a tá správa z vlastnej iniciatívy vlastne sa týka toho, že tá centrálna stratégia za Strednou Áziou vzýšla z tohoto výboru a v januári, 13. januára teda tohto roku dostal liste správu o pokroku ohľadne týchto vzťahov. Ja som si myslel, že najlepší spôsob by bolo vyhodnotiť to práve prostredníctvom takejto správy a neuberať sa nejakými inými, inými otázkami, ktoré s tým súvisia tak podružne, pokiaľ ide o otázky súvisiace s problematikou Stretnej Ázie. To znamená, že nie iba to, čo je v tejto správe je dôležité, pokiaľ ide krajiny Strednej Ázie, veľa bolo vypusteného, ale to kvôli tomu, že tu máme určité obmedzenia, pokiaľ ide o návrh tejto správy, sú tu určité textové obmedzenia, takže ja vítam všetky možné prídavky, pozmeňujúce návrhy zo strany mojich kolegov zo tých uh, ostatných skupín a dúfam teda, že tá výmena názorov bude skutočne produktívna. Chcel by som zdôrazniť teda tri veci v rámci tejto navrhovanej správy. Jedna vec e, sa týka toho, že my vítame a pravdepodobne to je najdôležitejší signál, ktorý môžem ja tu spomenúť. Vítame v tej revízii, že región vzťahy Európskej únie s týmto regiónom a aktivity by mali vychádzať z diferencovaného a podmienečného prístupu. Toto je región, ktorý vlastne nie nejakého historického hľadiska jednotný región. Je tu viacero krajín, ktoré sú takto zamknuté. Stalo sa tak počas histórie, na úvod, teda na začiatku 20. storočia a na je to dôležitý región, sú to krajiny, ktoré boli pod vplyvom sovietskej sféry predtým, ale sú tu veľké odlišnosti medzi týmito krajinami, pokiaľ ide o bezpečnostné výzvy, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, sociálnu štruktúru, ako aj politický vývin. Takže takýmto spôsobom z môjho uhla pohľadu je veľmi rozumné snažiť sa zaangažovať takýmto diferenciálnym rozličným spôsobom eh, v takom zmysle, že by sme nemali si vynúcovať plnú mieru regionálnej spolupráce vo všetkých dimenziách našich aktivít, ale že by sme sa sústredili na tých potenciálnych partnerov, pokiaľ je regionálnej spolupráce, ktorí sú ochotní venovať sa konkrétnym projektom a mm, som takýchto prelinajúcich sa spôsobov spolupráce by sa nám mohlo podariť dosiahnuť lepšie výsledky, pretože takýmto spôsobom e, je to lepšie, ako keď sa vynúti spolupráca na takej celkovej úrovni. a zároveň si uvedomujeme, že strategický význam tohto regiónu sa zmenil od roku 2007. V tom čase to bolo v plnej miere dominované zo strany Afganistanu s tým súvisiacimi strategickými otázkami. Teraz sú tu skôr iné strategické otázky a výzvy a toto vlastne, hoci to je ešte stále dôležitý faktor, a v tom navrhovanom texte sme sa tomu až tak nevenovali a očakávame podmenujúce návory a dúfame, že kolegovia svoje názory takýmto spôsobom predložia. A po tretie by som chcel zdôrazniť, že hlavný problém, ktorému my tu musíme čeliť, je to, že tu máme Eh, pošľapávanie ľudských práv, s čím súvisí aj politický vývoj situácie. Sú tu určité eh, výnimky, Kyrgyzstan. In, všade inde vlastne, pokiaľ ide o príjmanie európskej stratégie v centrálnej, v strednej Ázii, tak ako to my vnímime, vnímame, vlastne sa nepohli nejako dopredu. Pokiaľ ide ľudské právo v všetkých dimenziách, tam je skôr taký krok dozadu. Napriek tomu, že tu máme viaceré platformy, dialógy, nie že to už funguje v tom zmysle, že sa vlastne aspoň začali nejaké pravidelné stretnutia, ale myslím si, aspoň teda zo strany pohľady, z pohľadu expertov, otázka o ľudských právach sa nezmenila a toto je jedna z tých najdôležitejších úloh našich, pokiaľ ide o tie podmienky, ktoré chceme predložiť pre ďalšiu zaangažovanosť s týmto regiónom. Avšak to by nemalo znamenať, že Európska únia by sa mala nejako vyštancať od tohto regiónu. My práve vítame takúto možnosť spolupráce prehlbené v tom novom cykle, ale takisto si myslíme, že by to malo byť lepšie zacielené, lepšie vypracované a predovšetkým s tými vládami, ktoré sú ochotné zaangažovať sa do programu znižovania miery chudoby, ako aj znižovania korupcie v rámci konkrétnych projektov, ktoré prinášajú výsledky. A v neposlednom rade by som chcel poukázať na to, potom už budeme pokračovať v tej diskusii s našimi expertami, že to ten diferencionovaný a podmienený prístup, ktorý my navrhujeme, by mohol byť vážnym eh, príspevkom, pokiaľ ide o Spojené štáty americké, v tom duchu, keď sa zamýšľame nad tom regiónom. A vlastne predstaviteľia z americkej vlády teraz aj predtým stále vychádzali z predpokladu, že by mali prispôsobiť k tomuto regiónu ako k zjednotenému regiónu a nejako vynútiť si takú regionálnu spoluprácu, kde to je možné. Ale takisto začali uvedomovať, že jednoducho to nie je ten správny spôsob dopredu a preto vlastne uh, pôjdeme paralelným spôsobom a toto je to, o čo nám ide a to aj navrhujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Meserič. Predtým, než dáme slovo našim expertom, tak by som požiadal našich dvoch teňových spravodajcov. Najprv teda v mene pána Kukana, ktorý tu nie je s nami, koordinátor EPP Kristian Preda dostane slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže v mene Kukana by som sa chcel poďakovať nášmu kolegovi za tento prvý návrh správe. Pán Kukan si myslí, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť regiónom regiónu, na, susedov našich susedov. On uvádza, že táto správa je rozdelená na viaceré témy, pokiaľ ide o špecifické témy týkajúce jednotlivých krajín, týmto je odzrkadlená realita v daných krajinách. Stredná Ázia je rozmanitý región, sú tu viaceré formy dynamiky, preto potrebujeme flexibilný prístup k jednotlivým krajinám pán Kukan má teda za to, že sú tu tri body, ktoré by on chcel zdôrazniť v tejto správe. Poprvé, Európska únia, ako aj SVČ, by mali byť v pokiaľ ide o spoluprácu so Strednou Áziou, viac koordinované a viac viditeľné. Toto je ten spôsob, aký môžeme niečo dosiahnuť v rámci nástrojov našej zahraničnej politiky. A tieto projekty, ktoré boli úspešné, napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie, jednotlivé kontakty a regionálne projekty, ako napríklad regionálny manažment a boj proti obchodovaniu s drogou, tom by sme mali pokračovať. Ďalší dobrý vývoj v niektorých krajinách tohto regiónu by mal byť e, teda zobraný na, do úvahy a takýto konštruktívny dialog v Európskej únie, takýmto spôsobom môžeme šíriť naše hodnoty, ktorým sme sa zaviazali, ako napríklad právny štát, dobrá správa veci verejných, ako rešpektovanie ľudských práv. A podporovanie krajín v tomto regióne, aby podporovali regionálnu spoluprácu a rozvinuli väčšiu mieru interkonektivity, to je takisto niečo dôležité. Krajiny čelia viacerým spoločným problémom a preto regionálna spolupráca by mohla byť tou cestou, ako môžeme postúpiť dopredu. A v tomto kontexte pán Kukan si myslí, že Európska únia má viacero overených postupov, ktoré môžeme zdieľať s našimi partnermi v Centrálnej Ázie predložím viacerých, uvádza, že predloží viaceré pozmeňujúce návrhy a teší sa na vyrokovanie vyváženého textu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, Kristian. A teraz dostane slovo náš ďalší tieňový spravodajca za ALDE, za Španielsko, pán Nart, nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Après? Ah, ok, pardon. Čiže až potom, dobre, v poriadku. After our experts, so... Takže pán sa vyjadrí až po našich expertoch, takže vidíme, že tu máme pani Manesku, perspektíve tá tu nie je, pán Jakonsári, pani Jakonsári, tá tu je? Nie je to, ani tá tu nie je, dobre. Takže dobre, vypočujeme si našich expertov. Najprv dostane slovo pán Monstra, nech sa páči, máte slovo. 5 až 7 minút, poprosím vás všetci. Ďakujeme pekne, pán predseda. Náš monitorovací program, ktorý sme tu mali za posledných 7 rokov, tam sme sa venovali predovšetkým implementácie stratégie medzi Európskou úniou a Strednou Áziou, ale musím jednoducho povedať, že tu sa budeme venovať trochu aj tomu navrhovanému textu tejto správy, ktorý predkladá Európsky parlament. Toto, teda to, čo tu bolo práve predstavené, sú tam obsiahnuté výborné body, takže možno niečo iba zopakujem. Myslím, že Európska únia počas ostatných 7 rokov zaznamenala viaceré úspechy, pokiaľ ide o zriadovanie viacerých inštitútov, inštitúcií v kontexte spolupráce s Strednou Áziou a posilní sa tu vlastne tieto vzťahy a takisto aj tá prítomnosť Európskej únie v Strednej Ázii zo strany Európov. Takisto tá spolupráca s Kazachstanom napríklad za posledných 5 rokov prekvítala. Takisto sú tu aj iné stránky a to sú tie stránky obmedzeného, obmedzenej, obmedzenej miery dopadu to znamená, ten región je napríklad viac nestabilný ako predtým, že demokracia sa tu vníma ako určitá hrozba zo strany vlád týchto štátov Strednej Ázie a ľudské práva jednoducho sú na ústupe. Myslím, že táto stratégia v medzinárodných vzťahoch pokiaľ ide o vzťah medzi Európskou úniou a Strednou Áziou, to je taká dosť čudná stratégia, pretože tí najdôležitejší hlavní hráči v Strednej Ázii to vnímajú v širšom kontexte, v kontexte nejakej vízie. Napríklad Spojené štáty americké predložili novú hodvábnu cestu, e, Čína napríklad takisto predložila niečo podobné, ale skôr z hospodárskeho charakteru, podporila to viacerými finančnými prostriedkami, ale to sú to je niečo iné na rozdiel od Európskej únie. My ponúkame extenzívnu stratégiu, kde máme 7 priorít a niektoré z nich nie sú častokrát realistické. A problém pre Európsku úniu teraz po viacerých revíziách a po viacerých rokoch, ktoré uplynuli, to, že jednoducho sa ťažko od toho odstúpi. To znamená, buď budeme mať politickú politické ciele, ktoré, ktorých sa nedá odstúpiť, alebo budeme mať skutočnú stratégiu, kde budú konkrétne mer- merateľné ukazovatele a to bude jednoducho ťažké. A ja súhlasím teda so spravodajcom, že bilaterálne vzťahy a takéto rozlišený postup jednotlivým krajinám je ten správny postup. Takže teraz sa vrátim k niektorým krajinám. Kazachstan, najdôležitejšia krajina vo vzťahu Európskej únie. Každý členský štát Európskej únie tam chce mať svoje zastúpenie, ambasádu, veľvyslanectvo pokiaľ ide o biznis, Európska únia je tam najväčší investor v tejto krajine. Kazachstan v podstate bol trochu ako keby vymanený z tejto stratégie Európskej únie a vníma sa ako priamy partner. Kyrgyzstan, tam sme takisto mali veľké nádeje, pokiaľ ide o proces demokratizácie, stále je to tá najotvorenejšia krajina, ale celý ten proces demokratizácie je tu ohrozený. A krajina sa stáva stále viac e, komplikovaná, pokiaľ ide o spoluprácu. Ale sú tu určité, určité svetielko nádeje, pokiaľ ide o posledné voľby, ktoré tu boli. Tadžikistan, veľmi chudobná krajina, rovnako ako aj Kyrgyzstan, susedná krajina. Je to krajina, kde vlastne všetky problémy Centrálnej Ázie, Strednej Ázie sa sústredujú. Či už je problém e, s pitnou vodou, to môže viesť konfliktom, problémy s Afganistanom, tam sú konflikty, nestabilita, zlé vzťahy s susednými krajinami ako s Uzbekistanom a tak ďalej a tak ďalej. A, nepo- a takisto obchod s drogami, to je veľký problém v Tadžikistane. Pokiaľ ide o Turkmenistan, jeden z najbližších krajín k nám vo svete, teda po Severnej Koreji, Európska únia v Turkmenistane nevystvorila stále zastúpenie, ja to považujem za dosť čudné, pretože vlastne tam, na tomto sme si zakladali, na energii sme zakladili v roku 2007 naše nádej, pokiaľ ide tú spoluprácu. Ak očakávame niečo v tejto oblasti dosiahnuť, e, tak okrem Kazachstanu tu máme Turkmenistan a napriek tomu jednoducho neinvestujeme do toho, že by sme tam z finančných dôvodov otvorili nejaké zastúpenie. Uzbekistan zasa, piata a posledná krajina, je veľmi problematická, pokiaľ ide o spoluprácu. Sankcie proti tejto krajine po masakri, ktorý tu bol v roku 2005, boli zrušené v roku 2009 a vlastne od tohto obdobia tam bola otvorená delegácia zo strany Európskej únie, ale skutočne tie vzťahy doteraz neprekvítali. A potom regionálna spolupráca, a tu vlastne chcem byť trochu skeptický, myslím si, že potrebujeme takú hĺbkovú evaluáciu toho, čo chceme dosiahnuť. Máme tu problém so štát, s právnym štátom, so životným prostredím a tak ďalej a ostatné problémy sú tu, pokiaľ ide o kontrolu hraníc rovnako. Výsledky teda boli do istej miery obmedzené aj to preto, že krajiny Strednej Ázie nechcú spolupracovať navzájom a je tu nedostatok regionálnej spolupráce, ktorá by vychádzala z ich strany. Musí byť jednoducho e, zasadená do tohto prostredia z, externej, z externého priestoru. Takže treba podporiť jasnú víziu týchto programov, ktoré sú tu a potrebujeme byť flexibilní. To znamená, nemusíme hovoriť iba o týchto piatich krajinách. Môže to byť aj dve stredoazijské krajiny, napríklad spolupráci s Mongolskom, alebo tri stredoazijské krajiny spolupráci s Afganistanom alebo s Azerbajdžanom, pokiaľ ide o energetické otázky. Takže flexibilita je to, čo zdôrazňujem. A posledná vec, ktorú chcem trochu rozviesť, to je vlastne Európska rozvojová pomoc. Pokiaľ medzi rokom 2007 až 2013 Európska únia investovala 750 miliónov do Strednej Ázie, to bolo zdvojnásobené zo strany investícií členských štátov, pokiaľ investície, týkalo sa to piatich krajín. Európska únia sa tam veľa naučila počas tých uplynulých 7 rokov a teraz predložila novú formu, nový nástroj, nový plánovaný nástroj pre ďalších 7 rokov. Pokiaľ je rozvoju pomoci, sa sústredíme iba na 6 krajín, respektíve 3 krajiny, pretože Kazachstan nedostane priamo financie a Turkmenistan takisto nedostane takéto priame fondy vzhľadom na e, príjmy, ktoré tam vzrástli. Európska únia sa teda naučila, že už nemá toľko priorít. Mali sme tu veľké množstvo priorit predtým a bolo na to vyčlených málo peňazí a preto neboli také dobré výsledky. To sa teraz už mení, ale teda tie sumy 750 miliónov boli navýšené na zhruba 1 miliardu. A tri otázky sú tu, ktoré sa chcem spýtať a očakávam odpoveď. Aká je teda logika za týmto navýšením, pretože my vieme, že je ťažké v Strednej Ázii nejako v rozvojovej oblasti niečo dosiahnuť. Je tu veľká korupcia. Toto je takisto navýšenie, pretože e, jedna a pol krajiny boli vyčlenené z tejto skupiny. Teda aká je logika s tým, za týmto navýšením? To by ma zaujímalo. Ďalšia otázka, ktorá je často problematická, to sú sektoriálne rozpočtové podpory. Európska únia je vlastne jedna z dvoch, ešte tu je Svetová banka, ktorá to robí, kde tu máme sektoriálne rozpočtové podpory v Strednej Ázii a vlastne Tyrkistán je najchudobnejšia krajina a ešte jedna ďalšia, na ktorú sa sústredíme a preto sa pýtam, že či by sme nepotrebovali nejaký konkrétnejší, zacielenejší postup v tejto oblasti. A napokon mám otázku týkajúcu sa Uzbekistanu. Eh, Táto krajina takmer nedostala eh, rozvojovú pomoc z EÚ alebo od iných darcov. A teraz zrazu 186 miliónov eur eh, dostane v tých budúcich rokoch. Čo je za tým? To je tiež zložité. Niekto na Devko mi povedal, že to vychádza z výpočtu obyvateľov a úrovne rozvoja krajiny, že majú teda taký dosť technický prístup e, k e, týmto výpočtom. A rozvojová e, podpora je tiež úzko prepojená k stratégii, ktorá sa využíva. Takže bolo by dobré Eh, si toto objasniť. Bilaterálne eh, partnerstva, ľudské práva, o tom sa dozvedie, dozvieme viac eh, o chvíľočku. Bezpečnostná otázka, boj proti konfliktom, toto je región, ktorý je nestabilný a môže tam ľahko vznikať, vznikať e, konflikty v budúcich rokoch, čo môže Európa urobiť na e, stabilizovanie tohto regiónu. E, a napokon jednoduchá rozvojová politika, kde by najdôležitejšiu úlohu zohrávala, zohrávalo vzdelávanie. Tu EÚ môže mať naozaj silný príspevok. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Bonstra aj za to, že ste dodržali e, rečnícky e, čas vám pridelený. A teraz by som chcel vyzvať e, pani Cerpáca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to pravdepodobne jeden z najkomplexnejších regiónov sveta, 5 krajín v Strednej Ázii opakovane zažívali autoritatívny alebo polautoritatívny režim Napriek určitým malým e, zmenám e, e, v týchto krajinách sa využíva napríklad detská práca alebo mučenie. Situácia okolo ľudských práv je tam dosť zložitá. A v stratégii EÚ rok 2007 tieto oblasti boli značené za prioritné. Pokrok tam však nebol docielený, veľmi silný iba štáty s fungujúcimi eh, inštitúciami môžu eh, zabezpečiť uplatňovanie a chránenie ľudských eh, práv. Kazachstan sa ekonomicky silne rozvinul. Táto krajina je ešte stále na nižších priečkach, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, slobod, médií a politického pluralizmu Kyrgyzstan je považovaný za najotvorenejšiu krajinu v tomto regióne, má parlamentný systém, e, diskutuje o prohibitívnych zákonoch, e, e, o rôznych organizáciách a kriminalizuje komunitu LGBT. Druhá najväčšia politická E, strana, e, jedna islamistická e, strana v Tadžikistane stratila svoje miesto v parlamente. V roku 2015 Ústavný súd rozhodol, že táto strana bude zakázaná a bude označená za extremistickú teroristickú organizáciu. Turkmenistán patrí ku krajinám, ktorá je najbližšie e, k Severnej e, Kóreji. Prenasleduje žurnalistov, je tam ťažký prístup k e, otvoreným informáciám, je tam kontrolovaný internet. V Uzbekistane a iných krajinách, regióne sa obmedzuje sloboda vyjadrovania, arbitrárne, svojvoľne sa tam eh, uplatňujú eh, rôzne eh, tresty aktiv, voči aktivistom a novinárom. Kriminalizuje sa tam rutine práva mimovládnych, práca mimovládnych organizácií Politická opozícia e, sa eliminuje v celom regióne. Za posledných 10 e, rokov e, sa situácia v oblasti ľudských práv nezlepšila. Stabilita a bezpečnosť v týchto krajinách je veľmi krehká v podobne ako sme to videli v oblasti Severnej Afriky. EU má politický dialog e, od konca 90. rokov s krajinami tohto regiónu pomocou e, teda do e, zmluv o partnerstve a kooperácii. Avšak v záveroch rady z, z júna 2015 E, sa teda hovorí o záujme EÚ e, rozvinúť e, vzťahy s týmito krajinami aj v oblasti demokracie a ľudských práv, ale nedochádza tu k pokroku. Základné práva sú naďalej rutinne porušované zo strany samotných štátov. Tento región čelí mnohým výzvám, na ktoré EU nie je pripravená doradočnými bariérami. Preto, aby EÚ bola úspešná v regióne, je chýbajúca otvorenosť eh, eh, regiónu. Demokracia by eh, sa mala pestovať zvnútra týchto krajín. Ehm, vládnúca elita v týchto krajinách však nie je naklonená takémuto vývoju. V novom finančnom cykle od roku 2014 do roku 2020 EÚ zvýšila podporu vládám Strednej Ázie Eh, o 56 čo znamená zo 650 na 100 eh, eh, miliónov eur. Nesúvisí to však s nárastom aj podpory pre občianskú spoločnosť. Tieto však nutne potrebujú podporu EÚ a táto podpora e, pre e, krajiny Strednej Azie bude predstavovať 1 miliardu EÚ. A treba teda sa zvedať aj za e, proti reštriktívnej legislatíve týchto krajín voči napríklad mimovládnym organizáciám EÚ zdôraznila, že považuje Strednú Áziu za región, ktorý je strategicky dôležitý a EÚ sa zasadzuje za vytvorenie e, e, silných e, vzťahov s týmto regiónom. Chce aj podporovať spoluprácu v oblasti stability a bezpečnosti. Ak tu však nebudú pevné inštitúcie, právny štát, tieto e, záujmy EÚ však e, zostanú e, riskantnými v budúcnosti. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pán Romanovský. Context of the Silk Road strategies of Russia. Z German Marshall Fund. Ďakujem. Koncept hodobnej cesty sa opäť vrátil do módy a to neprekvapivo. prekvapivo Eurázia je e, obrovský kontinent, e, žije dve tretiny globálnej populácie. Začneme s Ruskom. Vzťahy Ruska so Strednou Áziou sú hlboké, majú viacero e, vrstiev. Stredná Ázia môže byť je, je takou poslednou pevnosťou pre e, Rusko v postsovietskej e, ére. E, takže Rusko má veľmi silnú pozíciu. Rusko má v Kazachstane, Tadžikistane a Kyrgyzstane svoje vojenské základne. Postih energetiky Kremel nie je až taký silný, aký býval. Čína e, sa e, stala najsilnejším importérom plynu e, po Rusku, teda ešte pred Ruskom. Moskva silne podporuje status quo v tomto regióne, čoho sa bojí. V prvom rade je nestabilita, čo by mohlo viesť tomu, že lokálne režimy by mohli nahradiť islamskí extrémisti. už e, teda e, nestrážia dvere do Strednej Ázie, ale kto chce vstúpiť do tohto regiónu, musí byť pripravený súťažiť s e, Moskvou. Teraz sa pozrieme trošku bližšie na USA. Potom, čo sa na to stiahlo z Afganistanu, Washington zahajil novú fázu svojich vzťahov so Strednou Áziou po uzatvorení vojenskej základne v Kyrgyzstane a v Uzbekistane, Washington musí e, zmeniť e, svoj e, prístup. Hillary Clinton v roku 2011 sa snažila zmeniť prístup USA k tomuto regiónu, kedy sa snažila posilňovať obchod s týmto regiónom, pričom centrálnu úlohu tam mal Afganistan. Na to, aby táto iniciatíva bola úspešná, by si vyžadovala silnejšiu komponentu zo strany e, Strednej Ázie, aby sa aj viac venovali režimy e, tohto regiónu. USA nikdy bude mať e, v tomto regióne tak silné postavenie ako Rusko či Čína, čo je však ich, pretože tieto sú veľmi blízko tohto regiónu. USA však nemajú žiaden priamy prístup k nemu, ani priame energetické záujmy Washington eh, preto je nútený eh, konať z diálky. A prejdeme teraz eh, k Číne. Čína je zaujímavý prípad. Je to ambiciózny, ekonomický, diplomatický hráč. Stredná Ázia je dôležitý región na západe tejto krajiny. E, e, český prezident v Kazachstane povedal, e, že teda otvoril iniciatívu hodvabnej cesty, čo predstavuje obrovský infraštruktúrny projekt obsahujúci viac miliard, ktorý má integrovať krajiny euroazijského kontinentu. Je tam veľmi veľa nástrojov v oblasti vojenskej pozícia Číny, je pomerne slabá v porovnaní napríklad s Ruskom, ale v oblasti obchodu a e, energetiky sa či nič e, nevyrovná. E, väčšinu plynu Čína dováža z Turkmenistanu, veľa z Kazachstanu a celkovo je najväčším obchodným investorom a obchodným partnerom Strednej Ázie. Stredná Ázia je veľmi dôležitá pre Čínu, ale ešte dôležitejšia je Čína pre Strednú Áziu. E, Pomáhajú s vybudovaním e, infraštruktúry, odvápna cesta, e, má za svoj účel to nasledovné, zachovať stabilitu, Povedal by som, že úspech e, Strednej e, Ázie by e, z toho mohli prospisovať všetci, ale aj Čína, aj Rusko sú dočasní spojenci v regióne majú schopnosť e, virtuálne na každom fronte byť veľmi silní, e, od e, energetiky po obchod až po vojenskú oblasť. Mohli by sme povedať, Čína je jedinou krajinou, ktorá doteraz poskytla Strednej Ázii holistický, holistickú predstavu prepojenia euroazijského kontinentu Pokiaľ ide o e, vzťahy USA-Rusko, myslím si, že e, Čína to tiež môže zohrávať dôležitú úlohu. Tá e, veľká hra v Strednej Ázii ide proti záujmom Pekingu. Peking si to porozumie s Ruskom a momentálne vníma USA a nie, ani ako priateľa, ani ako nepriateľa. A Čína by mohla zvažovať, či nebude fungovať ako mediátor alebo facilitátor e, záujmov medzi USA a Ruskom v Strednej Ázii. Napokon by som chcel e, spomenúť otázku e, vývoja hardveru a softveru v Strednej Ázii. Obe krajiny, Rusko aj Čína, konsolidujú svoju e, moc v regióne pomocou viacerých e, hardware nástrojov ako infraštruktúra, energetické prepojenia alebo vojenská prítomnosť. Ale povedal by som, e, že software Strednej Ázie je tiež dôležitý. Žiadna občianská spoločnosť, zlé riadenie vecí verejných, Tomuto by sa dalo venovať e, podobne ako e, napríklad e, novej, novému plynovodu alebo budovaniu novej cesty. A tu práve vidím príležitosť pre Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše poznámky. Otváram diskusiu. Najprv dostane slovo pán Nart, ktorý bol tieňovým spravodajcom a rozhodol sa hovoriť po expertoch. Nech sa páči, pán Nard. Experti vykonali veľmi objektívnu analýzu situácie. Musíme dobre pochopiť, aká je situácia a čo môžeme <clears throat> ponúknuť. Veď stredoazijských krajín, Kyrgyzstan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, E, prešli od e, diktatúry e, do diktatúry islamskej. Ale miestni oligarchovia sa jednoducho presunuli z dialektického marxizmu späť k nacionalizmu. A sústredujú sa na islam. Takže niekedy máme dočinenia s rodinnými dynastiami, ktoré samozrejme s danými voľbami legitimizujú svoje lpenie na moci. Ale Kyrgyzstan je možno najviac difúzovanou demokraciou, ale sú tam dva hlavné problémy. Jednak je to hranica s Afganistanom a potom zdlavý konflikt medzi Tadžikistanom a Kyrgyzstanom. Je to vlastne istá oáza pre ďalšie konflikty. Takže otázka je, čo ako Európania môžeme v tejto oblasti vykonať, pretože je to strategicky dôležitá oblasť pre Európu. Mm, a E, má to globálny význam. Samozrejme, musíme zohrávať úlohu vo všetkých e, častiach sveta, ale Stredná Ázia je e, veľmi dôležitá oblasť pre nás, keď si uvedomí to, čo povedal posledný expert a tam súhlasím s ním. Je to oblasť, kde zohrávajú svoju úlohu e, Rusko a Čína a dialektika šangajskej skupiny. A k tej sa pripája stále viac krajín, ale, ale hlavnú úlohu zohráva e, Rusko a Čína. Takže vidíme tu istú strategickú, strategickú hru a e, zdá sa, že, zdá sa, že Čína bude istým moderátorom pre túto oblasť. Je to oblasť, kde aj Rusko má svoje vážne strategické e, záujmy. A e, samozrejme je tu aj demografická Eh, demograficky zlá situácia. Rusko a Čína zohrávajú úlohu v tejto oblasti a Európa tu zohráva úlohu priateľskú, teda vykonáva filantropickú, filantropickú pomoc a Spojené štáty vlastne e, nemajú čím prispieť vôbec. Samozrejme, je tu vysoká miera korupcie, systematické porušovanie ľudských práv vo všetkých týchto krajinách a e, je tu aj čosi, čo vlastne patrí už do 19. storočia, teda nutená práca a práca detí e, pri, napríklad pri spracovaní alebo pri pestovaní bavlny. E, zaujímavé sú aj e, vzťahy medzi týmito piatimi krajinami. Patrí k tomu aj Turkmenistan. Je to pomerne široká problematika. Turkmenistan sa právom označuje ako druhá Severná Korea. E, teda autoritársky vodca a všetko, čo s tým súvisí. A potom je tu ďalší dôležitý prvok a to je zmena klímy. Aralské jazero jednoducho mizne. A toto nie je len estetický problém alebo problém prírody, to je zásadný problém Ide totiž o problém so soľou, ktorú e, vietor rozptiluje do oblasti, ktoré teraz ešte sú úrodné. E, niektoré oblasti má pod kontrolou Uzbekistan, ale aj tam je pri moci oligarchia. A aj ostatné štáty okolo Aralského jazera majú svoje problémy a o tie sa nikto nestará. To sklamanie v týchto krajinách, ktoré sú tým dotknuté, to sa v budúcnosti určite premietne do politických a sociálnych reakcií. Aha, tam bude mať slovo islám. A to je veľké nebezpečenstvo. E, samozrejme, Čína to vníma citla, citlivo, aj Rusko samozrejme. Stredná Ázia je veľmi strategicky dôležité územie aj pre Európu. A treba si uvedomiť, že tu môžu zohrávať úlohu aj dodávky zbraní. E, a Afganistan je stále e, súdom s pušným prachom. V tomto dokumente sa hovorí, že Európa má ísť tak ďaleko, ako je len možné, ale to asi nie je dosť ďaleko. Ďakujem, pán Nard. Teraz dávam slovo pani Ale Mari. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja nemám také komplexné poznatky celej Strednej Ázie, ale Navštívila som niektoré krajiny, takže poznám napríklad Kyrgyzstan, Tadžikistan a Turkistan trochu. A chcela by som povedať iba toľko, že to, čo nám povedali tí experti, tak tam jednoducho som počula viacero tých vecí, ktoré som videla aj ja. Ale jednu vec tu predsa len zabudli. Nehovorili o mieste, ktorý má ruský jazyk, pretože tieto krajiny majú jednu vec spoločnú a to je tento jazyk, to znamená všetko to, čo vlastne tento jazyk so sebou prináša napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti architektúry a tak ďalej. Takže treba to vnímať aj v tomto kontexte. A vlastne týmto sa obraciam na tak na expertov, ako aj na predkladateľov správy, že vlastne tá otázka, ktorá tu je, že akú víziu my máme, pokiaľ ide o to, čo tam chceme zohrať, akú ochotu máme, čo chceme priniesť, pokiaľ ide o našu ochotu zaangažovať sa v tomto regióne. Môžeme sa spýtať teda otázky, či Európska únia skutočne má mať záujem v Strednej Ázii, alebo nie. Istotne je to región, ktorý z historického hľadiska zohrával kľúčovú úlohu, je to jeden z regiónov, od ktorého vlastne závisí aj vyváženosť ako, stra, ako strategická, ktorá je dôležitá pre celý ten región, pretože ak tam bude problém, tak to bude zle. Samozrejme sú tu ešte aj otázky v oblasti imigrácie, na to nesmieme zabúdať. Vidíme, čo sa vlastne teraz deje s Afganistanom a s migráciou z tejto krajiny. Nič nebráni tomu, aby tu nebola migrácia z týchto krajín, keď vidíme, že vlastne je tu možná destabilizácia tohto regiónu. Takže ja v tomto návrhu, pokiaľ ide o uznesenie, vidím, že sme jasne povedali, že by sme sa mali zaangažovať, ja si myslím takisto, ale predsa len, pokiaľ ide o, ten náš, pokiaľ ide o prístup tejto správy, to je určitá nevyváženosť. A to sú problémy, ktoré my máme často v tomto výbore a v tomto parlamente. Je jasné, že vlastne problematika ľudských práv, ako aj právneho štátu sú dôležité. Tie charakterizujú európsku politiku, ale nemyslím si, že európska politika, politika zahraničná Európskej únie by sa mohla obmedziť iba na túto otázku, pretože ako vlastne ste povedali celkom správne, že na to, aby sme mohli sa tam trochu preukázať, pokiaľ ide o otázky ľudských práv, tak musíme jednoducho byť silní aj v ostatných doménach, či už ide o domény energetického charakteru, ekonomického charakteru, vzdelávania, ako aj strategických oblastí. A čo ešte chcem teda povedať, že pokiaľ je to uznesenie, milu, to jedna vec. Vlastne uvádza sa tu, že menej miesta vyčlenujeme v tejto oblasti, e, napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie a takisto menej pokiaľ ide o hospodárskú integráciu, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj. To iba citujem oveľa menej miesta venujeme e, týmto problematikám ako tomu, e, ako strašne zdôrazňujeme otázku ľudských práv a stavu, v aký sa ľudské práva nastavujú v týchto krajinách. Ja si myslím, že tu je určitý problém v tejto nevyváženosti. A takisto táto správa venuje menej miesta otázkam týkajúcim sa bezpečnosti a otázkam týkajúcim sa e, hospodárskej správy vecí verejných a zdôrazňujeme iba tie ľudské práva. Podľa mňa je všetko prepojené. A chceme dosiahnuť určitý pokrok napríklad v ľudských právach, tak musíme byť schopní reagovať a byť prezentný, byť tam zaangažovaný aj v tých ostatných oblastiach. Takže ja by som si želala sama za seba, aby sme trochu sa venovali napríklad takým otázkam, ako je napríklad vzdelávanie mladých, takisto výmeny ľudí. Myslím, že tu je veľká práca pred nami. Predovšetkým, ak si uvedome, čo som povedala, to znamená že aký dopad má vlastne ten jazyk a kultúra rusky e, v oblasti tradícií vo všetkých oblastiach, takisto pokiaľ ide hospodárskú integráciu a energiu. Ja si myslím, že toto sú všetko témy, že ak skutočne chceme robiť zahraničnú politiku aktívnu a prezentovať sa takto, takže musíme sa venovať týmto otázkam. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Máme ešte zhruba 15 minút pre túto diskusiu a máme tu 5 kolegov, ktorí sa hlásia o slovo, takže každý dostane zhruba 2 minúty a pol. A na konci bude SVČ e pán Šolc, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať správdajcovi eh, za tú výzvu, aby sme všetci spolupracovali a e, obratil sa na nás e, s prozbou o pomoc. Chcem sa poďakovať všetkým expertom, ale ten prvý e, spomínal záujem Európskej únie. Teda to je to dôležité pri našej novej stratégii. A chcem počiarknúť, najmä na pozadí komplexnej histórie a, a tých kultúrnych, kultúrneho a hospodárskeho vývoja, a, a tej prepletenosti jednotlivých krajín. Tam by našim záujem malo, malo byť, aby sme prispeli k tomu, aby v tomto regióne boli udržateľné sociálno-ekonomické, politické e, štruktúry, ktoré budú bezpečné a ktoré e, pomôžu ľuďom v tomto regióne v stratégii sa nemôžeme obmedziť na to, aby sme e, zastupovali záujmy jednotlivých členských štátov, ale musíme hovoriť o všeobecnom záujme. Ale niektoré body mi tu chýbali. Napríklad, musíme presne vedieť, aká je súčasná hospodárska a sociálna situácia v týchto krajinách a prečo je to tak, že e, sú tam autokracie, že tam dochádza k porušovaniu ľudských práv, že sú tu pri moci e, e, oligarchovia. Teda to je vývoj, výsledok vývoja. A my musíme uvažovať nad tým, ako partnerom v tejto oblasti pomôžeme. Ale to je veľmi náročné. Počuli sme tiež otázku, ako je možné E, vybudovať stratégiu e, s tretími krajinami. Prečo proti Číne? Prečo by sme mali postupovať proti Japonsku alebo Rusku? Budeme súťažiť? Alebo spoločne pripravíme návrhy, ako môžeme posilniť tieto krajiny ako našich partnerov a tým vytvoriť príspevok e, k autonómnemu rozvoju týchto krajín. No a potom mali by sme sa ešte pozrieť na Kazachstan. Kazachstan je čosi celkom iné ako Turmekistan alebo ako Tadžikistan. Musíme posilniť ten špecifický prístup k jednotlivým krajinám a tým vlastne prispejeme k tejto oblasti. Ďakujem pánovi Šulcovi. A teraz má slovo e, kolega z ALD, pán Pajet. Ďakujem pekne. Myslím, že je dôležité, že sa konečne venujeme Strednej Ázii a stratégii EÚ v tomto regióne a že EÚ venuje väčšiu pozornosť tomuto regiónu. A samozrejme, musíme mať tento všeobecný prístup a súhlasím s tým, že keď sa pozrieme bližšie, tak tieto krajiny sú odlišné, odlišujú sa Eh, v tom, aké sa ich chcú mať s Európskou úniou a aké sú ich ambície. Takže ja si myslím, že ďalším krokom tejto stratégie bude oveľa konkrétnejšia stratégia a taktické kroky eh, vo vzťahu k, ku konkrétnym krajinám. Samozrejme, otázka ľudských práv je z nášho hľadiska dôležitá. Ale zároveň vieme, že to je veľmi citlivá otázka v tejto oblasti a že iní významní hráči, ako napríklad Čína alebo Rusko v tomto regióne, e, e, oni nehovoria o ľudských právach. takže ako keby ich e, pozícia bola jednoduchšia, pokiaľ ide o posilnenie vplyvu v tomto regióne. Ale to neznamená, že by EÚ tiež nemohla ponúknuť aj ekonomické benefity, takže potrebujeme rozumnú politiku, ako tieto témy udržať pospolu. Chcel by som ešte doplniť dôraz na životné prostredie, najmä e, otázka e, vody. E, tá sa stáva stále dôležitejšou v tomto regióne, už, už je to príčinou konfliktov Takže expertíza, know-how Európy v e, tomto regióne by mohla byť využitá. Samozrejme, je tam veľa medzinárodných aspektov. Situácia v Iráne, keď bol zrušené e, e, sankcie, tak sa posilní vplyv Iránu v tejto oblasti a tu musíme sústrediť našu pozornosť. Takže aby som to zhrnul, ja dúfam, že tá stratégia bude implementovaná, že to bude e, čosi, čo e, opäť privedie Srednú Áziu na mapu Európy. Ďakujem. A teraz má slovo pán Carver, Carver z FDD. E a často nerozumieme, ako sa svet vyvíja e, v 20. storočí, že ako história ovplyvňuje politiku v 21. storočí. E, e, pokiaľ ide o monitorovanie a zneužívanie ľudských práv, o tom sme teraz hovorili, je samozrejme uvedomujem si, že sa musíme venovať týmto otázkam a musíme vytvoriť vlastnú stratégiu. Ale podporujem e, e, to, aby sme e, donúčili to krajiny, aby umiernili svoje správanie. Pokiaľ ide o situáciu s ľudskými právami, je tam veľmi vážna situácia. a Tie veľké finančné prostriedky, miliarda eur, e, vidíme, ako veľmi jednoducho komisia e, míňa tieto peniaze. E, ak máme vynaložiť tieto prostriedky, tak samozrejme musíme mať zábezpeky, ako budeme kontrolovať spotrebu týchto prostriedkov. Musíme klásť dôraz na súdržnosť a e, teda tento prístup nie je prístup, ktorý ja podporujem a ktorý podporuje, e, podporuje občania Británie. Teraz má slovo kolega Schaffhauser. Nepoviem niečo nové vo vzťahu k tomu, čo už povedali kolegovia. Buďme jednoducho na pozore, pokiaľ ide o tú novú demokraciu, ktorú tu pretlačame cez tie ľudské práva, častokrát to má dve stránky. Aspoň ja si častokrát pýtam, že či to nie je nejaký neokolonializmus, takže buďme skutočne veľmi opatrní. Predovšetkým, keď využívame ľudské práva takýmto spôsobom zacieleným a pritom máme dvojaké štandardy. A druhá vec je, že naša prítomnosť tam sa musí diať predovšetkým v súčinnosti s Čínou a Ruskom nemôžeme, aspoň z môjho uhla pohľadu, mať diplomáciu, ktorá by bola v rozpore s tým, s tými, ktorí sú hlavní hráči. Musíme jednoducho naše kroky koordinovať s nimi. A to sa jednoducho nedarí. Vidíme tu skôr takú pozíciu v opozícii, kde sa nachádzame vo vzťahu k tým hlavným hráčom. Takže musíme jednoducho pracovať na tej komplementarite s týmito aktérmi, obhajovať síce naše záujmy, to je samozrejme dôležité, pokiaľ ide o energiu, pokiaľ ide o obnoviteľný rozvoj, pokiaľ ide o bezpečnosť. Toto všetko bolo tu zdôraznené, takže toto sú tie prvky, ktoré sa mi zdajú byť najdôležitejšie. A takisto by som chcel zdôrazniť, že chceme mať diplomáciu, ktorá by mala byť zacielená na konkrétnu vec, takže musíme vyriešiť interné problémy v tej chvíli, kde vlastne Európa momentálne má problémy veľké, môže sa rozštiepiť a častokrát mám čas, e, taký pocit, že jednoducho mm, nevieme, čo máme skôr. Máme tu Turecko, máme tu Grécko, nie je to rovnaká situácia, nedá sa to porovnať, ale predsa len tie výzvy pred nami sú absolútne obrovské a Európa nie je schopná jasne na to zareagovať a reagovať na tieto výzvy, ako keby sme museli reagovať všade. Častokrát mám pocit, že sme trochu takí smiešní celí kolegovia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Schaffhauser. A teraz zostane slovo predstaviteľ SVČ Európskej únie, pani Perkauksky. Nedostane slovo, máte 3 minúty, nech sa páči, ak môže sa obmedziť na 3 minúty. Thank you, Chair. Ďakujem, pán predseda. Aktualizovaná stratégia zdôrazňuje Strednú Áziu ako e, e, región záujmu. Zavádza princíp diferenciácie, kde e, rozlišuje medzi týmito partnermi a hovorí o ich ambíciách e, a tiež o bilaterálnych vzťahoch nový eh, vyslanec Peter Burian podporuje dialog v tomto regióne a medzinárodnými organizáciami OECD, eh, Svetovou bankou a ďalšími, ako aj so osadnými krajinami a ďalšími štátmi, ktoré sú aktívne v tomto regióne. Výchova a právny štát a ďalšie veci, tým venujeme veľkú pozornosť. Chceme zintenzívniť spoluprácu expertov prostredníctvom existujúcich platformiem a projektov. Pokiaľ ide o hospodárstvo a obchodné vzťahy, je potrebné, aby sme mali bezpečné obchodné prostredie, aby sme bojovali proti korupcii, aby sme vytvorali prepojenie medzi medzinárodným e, podnikateľským sektorom a týmto regiónom. E, teraz chcem hovoriť o situácii ľudských práv. V niektorých krajinách došlo k zlepšeniu, boli tam legislatívne reformy, predchádzanie múčeniu, tiež e, odstránenie práce, práce detí. Ale napriek tomu situácia je stále e, vážna. Európska stratégia hovorí o tom, že ľudské práva, právny štát, dobrá správa sú e, dôležitými cieľmi pre vytvorenie hospodárskeho hospodárskej prosperity a stability v tomto regióne. Otázky ľudských práv e, sa e, opakovane objavujú v dialogoch s vládami týchto e, krajín. EÚ vedie dialog v oblasti ľudských práv so všetkými piatimi krajinami. E, umožňuje to posúdenie, pravidelné posúdenie situácie v oblasti ľudských práv a hovorí sa tam aj o porušovaní ľudských práv a riešenie individuálnych prípadov. Tieto diskusie sú samozrejme obťažné a nie vždy vedú, vedú k podstatným zmenám, ale sú veľmi dôležité. Nie len preto, že umožňujú diskusiu o citlivých otázkach v otvorenej atmosfére, Delegácia EÚ a veľvyslanci členských štátov udržiavajú kontakty s obhajcami ľudských práv. Prebehajú konzultácie s občanskými aktivistami a obhajcami ľudských práv a dialog prebieha aj v Bruseli, aj v jednotlivých krajinách. Semináre pre občanskú spoločnosť, ktoré angažujú občanských aktivistov z tejto oblasti, a tiež umožňujú e, nezávislým organizáciám, aby e, spolupracovali. Je to veľmi dôležitý nástroj pre zlepšenie e, situácie v oblasti ľudských práv. EÚ vykonala celú sériu seminárov a workshopov v témach, ktoré sú prioritou pre tieto regióny. Napríklad prístup k spravodlivosti, spravodlivý proces, vývoj e, a vzdelávanie e, sudcov. A tiež spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami v tejto oblasti e, v, z Radov Európy a tiež s úradom komisára, Vysokého komisára pre ľudské práva končí e, čas, ktorý máme k dispozícii pre tú tému. Teraz dám slovo ešte expertom e, k záverečnému vyjadreniu. E, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko krátkých poznámok. Vývoj, ktorý môže ovplyvniť stabilitu tohto regiónu, tam chcem povedať to, že najsilnejšie štáty Uzbekistan a Kazachstan eh, majú starších lídrov, majú 70 rokov, takže očakávame nástup nových. Títo noví predstaviteľe týchto silných krajín nebudú eh, eh, z toho predchádzajúcej mentalitou, budú viac nacionalistickí a samozrejme budú potrebovať nové argumenty, prečo vedú tieto krajiny. A to môže zmeniť situáciu medzi jednotlivými krajinami v tomto regióne, ale aj vo vnútri týchto krajín, napríklad etnicky. A to je istá hrozba. A chcem zdôrazniť, že Rusko je jediná krajina, ktorá môže bezprostredne konať e, v tomto regióne. Ale aj Rusko bude zdržanlivé. Takže nemali by sme tu hovoriť o nejakej veľkej hre, ale o veľkej priepasti záujem o Strednú Áziu je nízky a ak EÚ má tu niečo prespieť, tak by to malo byť najmä v oblasti ľudských práv. Tam nemáme čo stratiť. A samozrejme e, dôležité vzdelávanie pre budúcnosť tohto regiónu. Pán Cervace. bezpečnosť a stabilita je úzko prepojená na e, demokraciu a ľudské práva a ako to viacerí spomenuli, to je to, čo je podstatné pre udržateľné roz, e, vzťahy z EÚ. A toto je téma, ktorá musí zostať v politickom dialógu. E, pán Romanovský, možno krátka poznámka. Ja súhlasím s predrečníkmi ale ešte zvorazním jednu vec. Prostredníctvom zainteresovania vonkajších mocností, ako je Rusko, Čína, EÚ, čo pomohlo tomuto regiónu, aby sa stal kľúčovým v tejto oblasti. Takže podľa mňa Európska únia by mala byť zaangažovaná v tejto oblasti e, s tými témami, ktoré zúraznil Johannes. Ďakujem, pán e, spravodajca, záverečné vyjadrenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vaše príspevky. Mnohé som sa dozvedel a teším sa na stretnutia s tieňovými spravodajcami a na ich pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o to, čo tu chýba v tom texte, áno, lakúne, chýba a to je preto, lebo máme istá obmedzenia, ale asi sa z toho niečo dostane cez podmienovacie návrhy. Pani Anne-Marie. Hmm. Tá časť, ktorá zdanlivo príliš zdôrazňuje ľudské práva, tak e, to bude vyvážené e, ostatnými časťami v záverečnom texte. Ale ja si myslím, že my, ak chceme presadať ľudské práva, tak musíme byť konzistentní. A toto nie je veľmi ambiciozná agenda ľudských práv. To, čo očakávame, je, aby sme neustupovali v témach e, ľudských práv. A to už môže byť samo o sebe ambicioznou agendou. Pokiaľ ide o požiadavky e, voči jednotlivým krajinám, tam očakávam e, váš text. No a pokiaľ ide o agendu ľudských práv, a pokiaľ ide o e, kolonializmus, tak tam len chcem povedať, že na tom sa nezhodujeme. Ďakujem, Tamáš. Môžem teda uzavrieť, že sme mali veľmi dobré vstupy od expertov, teda ľudské právo, vzdelávanie, energia a strategická úloha týchto piatich eh, krajinách, eh, krajín v euroazijskom eh, v regióne Strednej Ázie. Máme tam pána Buriana, ktorý je e, zvláštnym vyslancom. Takže nech sa páči, môžete do 17. novembra predložiť pozmeňovacie návrhy a naša ďalšia diskusia k tejto téme bude 14. januára a hlasovanie 28. januára v a plenárne zasnutie k tomu bude v marci. Tým ukončujem tento bod programu. E, ďakujem expertom, ďakujem kolegom, ktorí sa zúčastnili a odoznám teraz slovo pánovi predsedovi Elmarovi Brokovi a tiež Pier, nech sa páči. Kollegen und Kollegen. Kolegovia, kolegyne. Teraz by som medzi nami chcel privítať pána Piera Rimona, ktorý prišiel medzi nás. Mysleli sme, že sme ho, sa s ním rozlúčili úspešne pred pár mesiacmi, ale to sa nám asi nepodarilo, <laughs> pretože je tu zas ako e, e, zmocnenec Európskej rady a bude nás informovať o príprave konferencie Valeta o migrácii. Je to veľmi dôležitá konferencia a budeme vlastne e, hovoriť o tejto téme, pretože pri tých rozhovoroch vlastne aj s pánom Banky Monom sme si uvedomili, že táto konferencia má veľmi dôležitú váhu a táto konferencia, vlastne, ktorá je taká dôležitá, pokázala to aj pán Juncker, aj pani Mogherini. Sú tu viaceré oblasti, ktoré sú dôležité a ja si teda myslím, že to zriadenie toho trust fundu podľa vyjadrenia pána Junkera z 9. septembra bude tam 8,8 miliardy, ktoré boli vyčlenené. A v tomto kontexte to je jasný signál. Myslím, že tá otázka imigrácie ktorá zaťažuje viaceré z našich krajín dramaticky, sa dá v podstate zodpovedať iba vtedy, ak v takýchto oblastiach E, skutočne budeme konať preventívne a snažiť sa o tie dobré opatrenia, aby sme sa vyhli nejakým dramatickým zvratom. A teším sa, že Pierre Vimo nás bude teda informovať o stave veci. Takže nech sa páči, Pierre, máš slovo. Thank you. Thank you, Mr. Chair, and I... Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem budem čo možno najstručnejší na to, aby som vám dal možnosť vyjadriť sa, spýtať sa otázky. O, veľmi sa ospravedlňujem, že som zasa tu. Opa- o, je to iba dočasné, takže oistujem vás, že tu nebudem dlho. A chcel by som zdôrazniť 3-4 vyjadrenia, nechcem sa venovať viacerým. Prvá vec je, že chcel by som vám pripomenúť kontext, v rámci ktorého vlastne rozhodnutie toho, kvázi, ktorého sa bude konať eh, ten dva leta. Rozhodli sme sa v apríli a momentálne tu vidíme veľký tlak, pokiaľ ide o tú strednú, stredomorskú cestu. To je tá cesta, ktorá eh, je cez Líbiu, Taliansko, Lampedusu a Sicíliu a vlastne utopilo sa to viac ako 800 ľudí. V tom čase keď sme o tomto hovorili, tie emócie skutočne boli veľmi veľké a Európska rada, ktorá bola vtedy svolaná na mimoriadne zasadnutie, sa rozhodla, že teda spustí túto myšlienku takéhoto samitu s našimi africkými partnermi. Odsedy nabrali na význame aj ďalšie cesty cez východ, stredomorský priestor, cez Balkán a cez Grécko. Takže to nabralo na dynamike a je to niečo, čo nás teraz najviac zamestnáva, predovšetkým pokiaľ ide o sírskú krízu. Ale tá otázka, ktorá vlastne s tým prišla a ktorú tu máme od tohoto času, je vlastne význam tohoto samitu. A čo bolo doposiaľ veľmi zaujímavé, E, nakoľko sa teda tento summit venuje africkou migráciou, že všetci predstavitelia vlád a štátov Európskej únie zdôrazňovali význam dialógu s našimi africkými partnermi a e, to, že by sme sa mali spoločne snažiť reagovať na spoločné výzvy, ktorým tu čelíme spoločne. Prečo? Pretože vlastne tá výzva africkej migrácie je tu a bude tu ešte veľmi dlho pretože je to dlhodobá, dlhodobý problém a problém, ktorý vlastne je komplexný, ktorý e, sa týka celej dimenzie hospodárskeho rozvoja, týka sa to takisto dopadu na klimatické zmeny, týka sa to politické nestability, bez, a neistej situácie, že v tomto kontexte je to politická otázka a všetky tieto, všetky tieto komplexné otázky a faktory, ktoré z tejto migrácie robia migráciu takú významnú pre nás všetkých, preto by som chcel pripomenúť, že nesmieme nikdy zabúdať na to, že z desiatich migrantov v Afrike iba jeden ide do Európy. 9 z 10 migrantov cestujú po Afrike a idú do iných afrických štátov. A preto vlastne význam tej migračnej politiky každého jedného štátu v Afrike a spôsob, akým sa snažia zvládnuť tú svoju vlastnú migračnú politiku, to je veľmi e, zaujímavé pre Európanov a preto my potrebujeme sa porozprávať navzájom a pomôcť im, tak ako sa to len dá. Ak by sme mali zdôrazniť teda význam toho samitu Valetu, tak treba si uvedomiť, že z tých 28 predstaviteľov štátov Európskej únie 22 povedali, že prídu, možno ich bude ešte viac, ktorí prídu, ale predsa len je tu ešte viacero rozhodnutí, ktoré neboli prijaté zo strany dvoch, troch členských štátov, ktoré momentálne doriešujú legis- otázku volie Portugalsko, Chorvátsko a Polsko. Takže uvidíme, čo sa udeje. Aké sú teda tie hlavné výsledky, alebo aký je ten duch tohoto, sam, valet, tohoto samitu, ktorý sa volá summit Valeta. Sú tu tri body, na ktoré nesmieme zabúdať. Poprvé, Valeta má potvrdiť všetky tie vyjadrenia a všetky tie kroky, ktoré sme už boli započali s našimi partnermi, s našimi africkými partnermi, pokiaľ ide o otázku migrácie. Takže nie je to nič nové. My sme už na migrácii pracovali s našimi africkými partnermi už viacero rokov. Máme celú paletu princípov, nástrojov, ktoré zdieľame, pokiaľ ide o zodpovednosť, pokiaľ ide o úzkú spoluprácu a teda už sa nám podarilo dosiahnuť toho veľa, hoci stále to nie je dosť, ale za no, tých ostatných pár rokov sa nám podarilo dosiahnuť veľa a aj preto tento summit aspoň tak sa rozhodli predstaviteľia štátov, že neprizvu všetkých, všetkých 50 štátov na tento summit z Afriky, ale iba tie krajiny, zhruba 35, zhruba 35 tých krajín, ktoré začali inštitucionálne partnerstvo s Európskou úniou v oblasti migrácie. Ide o také krajiny, ktoré sú účastníkmi procesu Rabat, to sú krajiny západnej krajiny a sahelského priestoru, tie krajiny, ktoré sú e, súčasťou chartumského procesu a to je Africký roh a potom ešte regionálna organizácia ECOAS, tam máme veľmi silné partnerstvo práve pokiaľ ide o migráciu. Stále, teda máme tu prizvanú Africkú úniu, máme aj agentúry OSN prizvané a prizvali sme aj ďalšie regionálne africké organizácie, ale tie plnoprávne krajiny, ktoré sú prizvané, tak to sú vlastne krajiny, ktoré sú účastníkmi alebo signatármi chartumského procesu a rabatu. Takže nemáme v úmysle vymýšľať alebo znovu vymýšľať nejaké nové riešenia. Tá myšlenka za tým je, že to, čo sa príjme na samite Valeta, sa bude potom implementovať prostredníctvom tých existujúcich procesov Rabat a Charton, čiže cez tie kanály rady, pracovné skupiny, ktoré tam sú zriadené, je tu takisto rotujúce predsedníctvo, ktoré monitoruje, ako sa to celé deje. Takže to je takisto otázka, ktorá bola odsúhlasená zo strany oboch aktérov, takže nie je tu potreba vytvoriť nejaké ďalšie vrstvy zbytočnej byrokracie, ďalších nástrojov, ale mali by sme sa venovať riešeniu toho, čo teda tu už je. A tretí princíp bol vlastne to, čo, kde sme porovnali už bolo to porovnávané s tým, čo sme už mali v minulosti. To znamená dosiahnuť čo možno najväčšiu mieru operativity. Stačí sa pozrieť na to, čo sme prijali napríklad na samite EU-Afrika minulý rok. Je to politické vyhlásenie ohľadne migrácia a rozvoju, takisto akčný plán, ktorý svojho času bol veľmi komplexný a taký všeobjímajúci a neboli to nejaké konkrétne výsledky, ak sa na to pozrieme a ohľadneme rok dozadu. Takže všetky, všetci aktéry sa rozhodli, že musíme byť oveľa konkrétnejší, pokiaľ ide o prípravu týchto operačných krokov. A tu vlastne vznikla aj tá myšlienka, že odhľadnúť od politických vyjadrení, ktoré teda dúfame, že budú prijaté, sme pripravovali a navrhovali s našimi kolegami z OSN a z afrických krajín taký akčný plán, ktorý bude oveľa detailnejší, pokiaľ ide o tie kroky, o povahu tých krokov, ktoré chceme urobiť, kde vlastne sa sústredíme na tie kapitoly tých piatich hlavných zo skupení, ktoré tu máme, do tých tematických okruhov, teda riešenie prapríčin tej migrácie, či sú hospodárske, alebo ekonomické, alebo politické, legálna migrácia, celá otázka a rozbíjania tých zoskupení pašerákov, ľudí, prevádzačov ľudí a potom medzinárodná ochrana pre utečencov, ktorí sa snažia získať azyl. A v piatom Piatá téma je vlastne reintegrácia, asimilácia. Takže pod všetkými tými tematickými okruhmi máme ešte také podzoznamy niektorých konkrétnych krokov, či už krátkodobých alebo dlhodobých. A z krátkodobého hľadiska teda sme ich označili, e, je ich tu zhruba 12, ktoré by mohli byť implementované počas najbližšieho obdobia. A tu vlastne teda máme aj podporu existujúcich finančných nástrojov, Európsky rozvojový fond, e, nástroj politiky susedstva, takisto ďalšie nástroje, ktoré sú v dispozícii na úrovni generálneho rozdielstva HOME alebo na úrovni komisie, takisto môžeme podporiť bilaterálnu asistenciu, pomoc, ktorú môžu zabezpečiť členské štáty. A na dôvážok, tak ako vlastne spomenul aj pán predseda, sme zriadili ešte trastový fond, ktorý bude formálne spustený práve na tom samite Valeta. Tento trastový fond, kde komisia dala 1,8 miliardy eur a kde teda dúfame, že členské štáty ešte prispejú v rámci svojich možností tá minimálna vstupenka, ak to tak môžem povedať, na to, aby ste sa dostali do toho trastového fondu, na to, aby ste mohli, aby ste mohli hlasovať, tak to, je, to sú 3 milióny eur väčšina členských štátov vlastne už preukázala svoju ochotu, aspoň doposiaľ držať sa tohoto limitu, ale postupne ako vlastne implementácia toho akčného plánu, ktorý vzíde, plán, ktorý vzíde z toho samitu, ak tu bude nejaký dôvod na spokojnosť s tým, ako to bude prebiehať, tak potom už členské štáty navýšiť tie svoje príspevky. Takže Valeta summit je o tom, že sa tento proces celý iba spustí, že sa spustí nejaký nový spôsob, vniesie sa do toho nová dynamika ohľadne tých otázok, ktoré my veľmi dobre poznáme a kde dúfame, že implementácia, a ďalšie kroky a konkrétne výsledky budú v súčinnosti. Kde sa teda momentálne nachádzame v tomto čase? Máme nový návrh politického vyhlásenia, nový návrh akčného plánu. Budeme o tom hovoriť zajtra na samite Valeta, kde budú všetci predstavitelia z jednotlivých e, zúčastnených strán a dúfame teda, že pred samotným začatím toho samitu e, budeme mať niečo konkrétne v rokách na to, aby to potom predstavitelia štátov mohli formálne podporiť. A mohol by som pokračovať ešte oveľa dlhšie, ale myslím, že na čase, aby som prestal a dal priestor pre poslancov poslankyň, aby sa ma spýtali otázky, na ktoré by som chcel odpovedať. Ďakujem pekne, pán Plenkovič. Ďakujem pekne, pán predseda Brok. Ďakujem pekne, pán Vimon, za celkom dobrú, na veľmi dobrú prezentáciu eh, vo svetle toho, čo ste tu prezentovali. A ja teda sa vyjadrím za Chorvátsko, kde ste hovorili, že tá balkánska cesta je veľmi aktívna, pokiaľ ide o fluktuáciu tých azylantov, utečencov, migrantov, ktorí prichádzajú cez Turecko a Grécko, aká je teda korelácia medzi konferenciou v Luxemburgu a Bra- Bruseli, ktoré sme tu mali za ostatných 20 dní, pretože ten problém je oveľa komplexnejší ako iba ten dialog o chatumskom a rabatskom procese Ako by sme to teda mohli poňať tak komplexnejšie? Aká je teda úloha rozvoja a komisára pre rozvoj, pokiaľ ide o tú sumu, ktorú si spomenul toho fondu, ktorý bol vyčlenený komisiou? Vítame vás, pán Vimont. Vôbec nie je problém, že ste sa vrátili. Tešíme sa, že ste medzi nami a dúfam, že sa vrátite medzi nás ešte opätovne v akékoľvek teda pozícii alebo úrade, ktorý budete zastávať. Pokiaľ ide o peniaze, povedzme to na rovinu. Tá humanitárna pomoc tá musí byť poskytnutá. Práve som sa vrátil z Libanonu, poskytujeme menej ako 50%. Takže pokiaľ ide o tú humanitárnu reakciu na tú krízu, tak medzinárodné eh, vklady, ktoré sú, sú na úrovni 50%. Takže keď hovoríme o vytvorení nového fondu, ktorý by mal proaktívnejší, pokiaľ ide o tú krízu, tak prečo by nám mali ľudia veriť, keď jednoducho neplat, neplníme ani sluby humanitárnej pomoci? Nehovorím teda v tom duchu, že vám želám, aby ste neúspeli, ale treba sa pýtať celkom jasné otázky. Čiže robiť nejaké sluby, ktoré potom nebudeme plniť, tak to jednoducho podkopáva dôveru v nás. A no pokiaľ ide o peniaze, tie učiteľné údaje, ktoré ste vy uviedli, vašim takým nevýrazným spôsobom, e, tak tu vidíme, že čo vlastne chce komisia pred, do toho dať a čo chcú dať členské štáty. Tie sú trochu také e, liknavé, nechcú moc do toho dať peniaze, ale pokiaľ teda ide komisiu, Hovoríme našim africkým kolegom celkom jasne, že by mali robiť iné veci, keď my jednoducho iba uh, tie peniaze, ktoré sme im už slúbili, dávame do nejakého iného fondu. A je to takisto otázka, keď my od nich očakávame, aby oni robili ďalšie veci v rámci našej spolupráce, tak e, čo vlastne my nové ponúkame, pretože i kým dávame iba tie peniaze, ktoré sme im už dávno slúbili, tak to nie je nejaká veľká výhra z ich uhla pohľadu. A pokiaľ ide o členské štáty, uh, tá všeobecná nádej je taká, vlastne to už bolo povedané na predchádzajúcich samitoch, toto je vlastne už piatý samit, pokiaľ ide o migráciu. Hovorilo sa tu, že tu budú nové peniaze. Toto bolo vlastne v minulosti v tých záveroch týchto samitov takto ukotvené. Čo si tu máme vlastne myslieť, keď hovoríme o miere financovania, ktorú ste tu vyspomenuli. Pravdepodobne nám verejne môžete povedať iba určité veci, nie všetko, ale máme svoj vlastný názor. A pokiaľ ide o, pokiaľ ide o bezpečné cesty pre migrantov, to je ďalšia otázka, ja si myslím, že pravdepodobne sa bude málo hovoriť o tomto a takisto je toho málo aj v tom návrhu toho programu, ale tá celá diskusia o tom, že jednoducho nezastavíme nebezpečné migračné cesty, a nevytvoríme bezpečné cesty, ako to môžeme urobiť, ako to môže prispieť parlament. Um, môžeme v tejto veci zaznamenať nejaký zvrat. A ďalšia vec, niektoré z novín hovoria, že vlastne ten samý, ktorý to budeme mať, by mohol robiť určitý pokrok, pokiaľ ide o tú dohodu s Tureckom. A ja viem, že vlastne budeme o Turecku hovoriť tu vo výbore zajtra, ale možno by sme sa mali už dnes vás spýtať. To máme určité výhrady ohľadne tej dohody s Tureckom, ale v neposlednom rade každý z tých návrhov jednoducho musíme vnímať osve vo svojom vlastnom kontexte. Zaznamenali ste vy nejaký pokrok, pokiaľ ide o završenie toho pokroku vyrokovania procesu s Tureckom a bude sa o tom hovoriť vlastne aj na tom samite vo Valete? Ďakujem pekne za vašu prítomnosť na, u nás vo výbore. Britská tlač dosť negatívne sa venuje niektorému z vyhlásenia Európskej únie, kde vlastne Európska únia chce jednoducho podporiť takýmto spôsobom určitý drain brain afrických vzdelancov a že takýmto spôsobom budeme preferovať práve tých, ktorí sú vzdelaní a tieto krajiny aj naďalej zostanú chudobné a že tu bude ešte sekundárny tok migrantov a tým budú pomáhať tí prevádzači a to nás čaká v budúcnosti, takže vlastne neriešime ten problém, tú prapríčinu tých migračných tokov. A takisto tlač v Británii poukázal aj na to, že táto veľká finančná pomoc Afrike sa dáva iba na to, aby sme ako keby kúpili nejaké readmisné dohody, v tom zmysle, aby oni potom neskôr stiahli svojich vlastných občanov ale migrácia, ako vidíme, je hlavnou otázkou vo viacerých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva a tie politika otvorených dverí Nemecka voči voči občanom Sýrie. To je urč, určitý taký dar e, všetkým tým u nás v Anglicku, ktorí chcú opustiť e, Európsku úniu. Hoci tu ešte nemáme nejaké konkrétne riešenie. Chcel by som sa spýtať, či sa niektoré členské štáty alebo v rámci diskusie, ak ste sa už pýtali Eh, toho, že by ste mohli sa vrátiť k eh, dohovoru OSN, ženevskému dohovoru o migrácii, pretože už aj v minulosti sa takýmto spôsobom riešili napríklad otázky pašerákov a nikdy sme tu takúto situáciu v minulosti nemali v takej veľkej miere, ako to vidíme dnes, kde ľudia sa snažia dostať do takých bohatších krajín, kde napríklad utečenci opúšťajú v Turecku utečenecké tábory a po pár rokoch vlastne v takomto bezpečnom mieste, kde im bol poskytnutý azyl, sa rozhodli sami, že chcú vstúpiť do Európskej únie. Sme skutočne spokojní s tým dohovorom o ženevským OSN 51. Ešte stále skutočne funguje v platnosti? Uh, Mám tu veľa rečníkov a Pierre Vimo bude musieť odísť zhruba o štvrt na šesť, takže ak by ste mohli e, skrátiť tie vaše otázky, aby on potom mohol reagovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Povedali ste, že toto, zasadno, toto naše dnešné zasadnutie je veľmi dôležité. Ja som rada, že tu máme pána Vimonta, ale nie som si celkom istá, že jeho schopnosti skutočne uh, sú dostatočné na to, aby sme tu mali konkrétnu reakciu na to, ako sa vysporiadať s imigráciou. Je to jedna z tých najväčších víziev, ktorú tu máme, čo sa týka Sýrie alebo Afriky. Myslím, že tu máme dvojakú odpoveď. Máme tu odpoveď, ktorú by mala poskytnúť Európa, že ako chceme privítať imigrantov, ako chceme bojovať proti nelegálnej migrácii, či skutočne tu máme nejakú stratégiu, či budeme mať nejakú politickú stratégiu migračnú, či sme skutočne v každom členskom štáte schopní hovoriť o možných riešeniach, sme skutočne schopní uh, poskytnúť utečencom prísť na pár mesiacov, pracovať v našich krajinách a potom sa vrátiť do vlastných krajín, aby sme zabezpečili legálnu prítomnosť týchto utečencov v našich krajinách. Prečo nefungujú tie dohody o readmisii? Pretože my vieme, že tu máme zvrátený efekt a vidíme, že vlastne tie peniaze, ktoré posielajú utečenci, že to je oveľa väčší prínos do týchto afrických krajín, ako to, čo poskytujeme v rámci oficiálnej pomoci. Týka sa to, celý tento problém sa skutočne týka iba imigračnej otázky. To sú všetko otázky, ktoré by sme sa mali pýtať. Ďalšia otázka sa týka napríklad Afriky, otázka rozvoja. My v Európe financujeme 50 rozvojovej pomoci celosvetového hľadiska. Skutočne slúži tieto, slúžia tieto peniaze svojim cieľom. Skutočne to pomáha skutočne táto rozvojová pomoc, ktorú momentálne dávame do niektorých krajín v Afrike, vytvára to pracovné príležitosti alebo nie. Takže dve veci na záver. Potrebujeme globálnu stratégiu, tá otázka je veľmi komplexná a ťažká, potrebujeme odvážnu otázku a celkom transparentnú odpoveď na to. A na to, aby sme mali takúto odpoveď, tak musíme vedieť, že či skutočne tie peniaze, ktoré dávame do Afriky, momentálne prinášajú nejaké ovocie. Ďakujem. κύριε Θημόντα, η... το, μετα... το μεταναστευτικό παίρνει πια μορφή χιονοστιβάδας. Και... Ďakujem pekne, pán predseda. chceme sa uh, spýtať pána Taska, ako by sme mohli uh, e, zakončiť pod vlastne uchrániť čenenské hranice, aby sme mohli kontrolovať uh, prílohu utečencov. Odhaduje sa, uh, príchod troch miliónov v roku 2015 a 2016. E, tá intenzita e, ostáva zatiaľ nezmenená. E, tí, ktorí hovoria o lepšej ochrane hraníc Európskej únie, čo si pod tým predstavujú? V mojej krajine, v Grécku, máme už 200 10 e, e, tisíc e, ľudí, každý deň prichádza nových 5 tisíc utečencov. Nechcem hovoriť o prevádzačoch. Je nemožné pre Grécko, aby sa popasovalo same s týmto problémom. A chcela by som vedieť, čo môžeme robiť so všetkými týmito ľuďmi. Nemôžeme nemôžu sa u nás všetci, eh, nemôžu nás všetci ostať, čo s nimi budeme robiť. K nám prichádzajú títo ľudia, pretože chcú ochraňovať svoje životy. Eh, hovoríte o kooperácii s africkými krajinami. Snažili sme sa venovať príčinám tejto humanitárnej krízy. Nepočula som eh, však, eh, že by niekto spomenul eh, úsilie NATO, EU, USA ohľadom operácií zachovávania mieru v afrických krajinách. Bude Európa o tomto niekedy hovoriť? Napokon chcela by som spomenúť niečo, pokiaľ ide o readmisnú dohodu ľudia žijúci na hraniciach medzi e, Irakom a Sýriou. Irak sa považuje za e, e, bezpečnú krajinu. A prípade Afganistanu e, budú ľudia e, pos, e, po, posielaní naspäť do Afganistanu, pretože určité oblasti sú považované za bezpečné. Treba mať takisto bezpečné koridory pre utečencov a mať viaceré mechanizmy readmisie z Turecka a hlavne z pevniny tureckej. Ďakujem pekne. Danke und auch vielen Dank, Herr Vimo. Ďakujem a hlavne ďakujem pán Vimo za vaše vyjadrenie. Mám viacero otázok. E, pokiaľ ide o e, snahu EÚ posilniť svoju politiku e, ochrany hraníc, má to byť politika obchodných preferencií, Eh, iných, eh, iných eh, teda stimulov prepojených práve s ochranou hraníc. Takisto odkiaľ sa budú brať peniaze pre ochranu hraníc a potom fatumský proces a rabotský proces. Uh, E, tam sa spolupracuje s veľmi pochybnými e, vládami, pokiaľ ide o mučenie a e, nedodržiavanie ľudských práv a podobne. Do akej miery sa o tom diskutuje? Máme tu nejaký rabát ohľadom ľudských práv, keďže sa s nimi spolupracuje. No a potom k tým dohodám dohaduje sa misia aj s krajinami, ktoré majú veľmi zlú bilanciu v oblasti ľudských práv. Takže akú ľudskú e, e, záruku e, pre ľudí, ktorí sa takto posielajú naspäť, poskytujete? Ďakujem, naše kolegyne Biller A slovo odovzdávam teraz našej kolegyni z Litvy, pani Alek Najte. Ďakujem pekne, pán predseda. E, pár všeobecných e, poznámok z mojej strany, ak dovolíte, k tejto situácii. Vážení kolegovia, my EÚ ako najprosperujúcejší región na svete by sme mali, e, sme mali zohrávať aj adekvátnu úlohu vo svetovej politike. Mali sme mať proaktívnu agendu v oblasti bezpečnosti, a prosperity nie našich občanov, ale aj svetového spoločenstva. Nemôžeme žiť v ilúzii, že naš, e, naše bezpečné životy tu budú navždy. Nemôžeme odsúvať e, zodpovednosť za e, iných. Doteraz iní globálni hráči zohľavali, e, e, mali tu väčšiu e, zodpovednosť, aby sme boli skôr reaktívni a dnes musíme zmeniť túto defenzívnu situáciu, pretože tu je veľký nápor migrantov na naše externé hranice. Je to globálna výzva, ktorá si vyžaduje naše, e, e, našu somknutú pozíciu. Mali by sme preukázať e, citlivosť a solidaritu so všetkými ľuďmi, ktorí sú v núdzi. Zároveň však vyslať jasné posolstvo, že obchodovanie s migráciou nebude tolerované veľkáše hranice môžeme efektívne e, chrániť iba, ak budeme konať spoločne. Preto silne podporujem myšlienku vytvoriť e, spoločný systém kontroly hraníc. Je to naša spoločná domáca úloha, ktorú e, musíme urobiť a pokiaľ sa nezrealizuje, permanentný e, e, mechanizmus e, presidlovania by bol kontraproduktívny a neefektívny. Európa nemá žiadne právo vzdať sa. Európa musí byť schopná kontrolovať chaos. Ďakujem pekne. Slovo má pán Carver. Ďakujem, pán predseda. Keď sa pozriete na to, kto bol pozvaný na túto konferenciu, Musím povedať, že som bol prekvapený, že tam nebol žiaden zástupca zo Sýrie alebo z Líbii. Napriek tomu, čo si môžeme myslieť o ich vláde, ani nikto zo Saudskej Arábie. E, pritom zohrávajú aj oni dôležitú e, úlohu v tejto oblasti. A Napríklad aj e, e, nezvolené vlády e, sú tam pozvané, takže koho majú tí zastupovať? A kto z Eritreji? Chcete ich tam mať, keďže momentálne sa správajú tak, ako sa správajú? Ja som naozaj frustrovaný tým, že tam nebude Saudská Arábia a preto mám svoje pochybnosti, pokiaľ ide o nejaký e, praktický výstup tejto konferencie. Ďakujem, e, Michal Gáler. Ďakujem, právom ste povedali na začiatku, že väčšina akčných e, plánov toho veľa nevytvorila. Teraz by sme naozaj mali byť konkrétni A pokiaľ ide o našu vojenskú misiu Sofia, tá teraz ide do druhej fázy a pokiaľ ide o boj proti prevádzačom, nemali by sme eh, vstúpiť do tretej fázy, teda ísť do libyských vôd a eh, prístavov, aby sme ich hľadali. Viac a viac bolo princípom pri predchádzajúcich vzťahoch s tretimi krajinami. Pokiaľ ide o Afriku, v prvom rade som presvedčený, že potrebujeme eh, viac čerstvých peniazí, ale Vyžaduje si to štruktúry, ktoré by e, splňali e, ten e, účel, aby sa to nestrácalo niekde. Takže konkrétne môžeme vyzvať afrických partnerov, aby výmenou za konkrétne peniaze vykonávali zase tie úlohy na svojej strane a bojovali proti prevádzačom v krajinách, kde, kde sú aktívni, e, pôsobia v mnohých krajinách a snažia sa posúvať ľudí smerom na sever. Myslíte si, že tam nie je možná nejaká možnosť pre konkrétne dohody, ako teda e, zastaviť e, tento špinový biznis prevádzačom a prevádzačov, ak by boli to krajiny úspešné, že by sme ich viac podporovali. Ďakujem, Michal. A teraz má slovo pán Panceri, zodpovedný za e, krajiny Magrebu. Ďakujem. Zdravím vás opäť tu medzi nami. Chcela som vám položiť dve otázky. Poprvé, kedy budeme eh, schopní vypracovať eh, eh, seriózny a realizovateľný plán? A medzi časom, čo budeme teda robiť. Takže ja mám pocit, že nevieme sa dopracovať k nejakému výsledku, pokiaľ ide o migračnú otázku. Aj ja s Richardom Auitom som bol v Bejrute v posledných dňoch a pokiaľ ide o financovanie, mali by sme naozaj e, sa týmto vážne e, zaoberať. Dnes e, tu máme určitý rozpor. Nepostačujú peniaze, ale zároveň nevieme, komu ich máme dať a ako budú spravované. Napríklad v Líbanone tu máme vládu, ktorá je už veľa mesiacov v kríze a e, kontakty v, Lib- v Libanone aj e, v Jordánsku, e, ktoré sme mali, hovoria o tom, že títo ľudia sa veľmi snažia dostať do Európy, predali všetko, čo mali v Sýrii a chcú prísť do Európy. Budete aj o tomto hovoriť na vašom budúcom stretnutí v Valete alebo nie? Ďakujem teraz pán Stanemírov, nech sa páči. Z Bulharska. Vážení kolegy, благодаря за... Vážení kolegovia, ďak, ďakujem vám um, za vašu prezentáciu. Vypočuli sme si toho veľa, nebudem opakovať všetko, čo mi leží na srdci a čo podali kolegovia. Hm, ide teda o e, podporu Turecka v e, otázke migrácie. To je pre nás veľmi dôležité, pre Bulharsko, pretože máme vonkajšiu hranicu s Tureckom. Hranica medzi Bulharskom a Tureckom by sa mohla zmeniť v potenciálnu migračnú trasu v budúcnosti je nejaká jasná vízia eh, podpory EÚ eh, z logistického a finančného hľadiska. Teda podpory za podmienky, že sa vytvoria hotspoty mimo EÚ teda e, nemyslím teraz na tie hotspoty v Grécku a Taliansku. Potom je tu ďalšia otázka, na ktorú poukazuje Bulharsko už dlhší čas a to je e, skutočnosť, e, to, že my ešte nie sme súčasťou šengenského priestoru. Samozrejme, si to ešte vyžaduje čas, kým do ňoho vstúpime. Avšak je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali prístup k šengenskému informačnému systému. To by nám umožnilo efektívnejšie kontrolovať našu hranicu, ktorá tiež predstavuje vonkajšiu hranicu Európskej únie. Je e, možné diskutovať o tejto možnosti, aby krajiny ktoré sú na vonkajších hraniciach EÚ, mali prístup k členskému informačnému systému, aj keď ešte nie sú súčasťou šengenského priestoru? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pár eh, eh, kolegov už nadneslo tú najdôležitejšiu otázku, z toho sme sa ešte stále nevyrovnali koncom apríla na eh, mimoriadnom stretnutí Európskej rady padli tri rozhodnutia týkajúce za troch rôznych eh, eh, spôsobov, ako sa zaobrať legálnou migráciou, pokiaľ ide o finančné riešenie, relokáciu a boj proti nelegálnej migrácii. A teda program SOFIA prešli do tretieho operačného štádia ale nič sme nepočuli o tom, ako Turecko bude bojovať proti nelegálnej migrácii. Prítomnosť eh, eh, prevádzačov v Turecku znamená, že eh, o chvíľku sa otvorí možno ďalšia trasa cez Čierne more. Takže pýtam sa, čo budeme robiť s touto treťou e, fázou, kedy, kedy vstúpime do nej. Urobíme naozaj to, čo by sme mali robiť, aby sme e, e, chránili hranice našich krajín, pretože to je dôležité pre členov EÚ. Hay dos emigraciones, la emigración por necesidad de seguridad. Sú dva, uh, a, uh, typy eh, migrácie z hospodárskych eh, dôvodov, aj humanitárnych. To sa na tým druhým. Medzi Európou a Afrikou je veľká nerovnosť. V Afrike je eh, veľmi veľa korupcie, veľmi málo nádej na zlepšenie, a lepšiu budúcnosť. Nede tu len o problém materiálnej chudoby v Afrike, ale ľudia jednoducho nemajú žiadnu perspektívu a ľudia z, keď k nám prichádzajú ľudia z Nigérie, z Nigeru, z Mali, každý musí zaplatiť 3, 4, 5 tisíc eur. To sú e, všetky peniaze celej ich e, e, rodiny. To je obrovský majetok pre tieto krajiny všetko, čo ich rodiny majú a títo ľudia, na nich spočíva dôvera celej rodiny investujú do nich veľmi veľa peniazy a títo ľudia vedia, že e, do hry e, vsádzajú svoj život počas svojej cesty musia prechádzať cez e, púšte. Na toto sa nepozeráme, nevidíme to, koľko z nich zomrie na púšťach, koľko žen, žien je tam znásilnených. Ale majú tú víziu, že keď sa stanú do Európy, potom tam budú môcť zostať prečo Európska únia nevysiela nejaké e, posolstvo, ktoré by sa snažilo zamedziť e, e, tomuto v zmysle neprichádzajte, pretože budete vlastne vracaní náspäť. Je to veľmi tvrdé to, čo hovorím, ale ak to neurobíme, tak tu budú naďalej zomierať ľudia. Myslím si, že toto by sme mali zohľadniť. A keď hovoríme o falšovaných dokumentoch, nuž čo to je napríklad falšovaný dokument zo Somálska alebo Nigérie, kde každý eh, si môže kúpiť, čo eh, chce, eh, aj, aj u samotnej policie. Takže v mnohých oblastiach jednoducho nedostanete naozaj práve dokumenty Hlavným problémom je, že tie krajiny, ktoré hospodárske Európska únia podporuje pomocou rozvojovej pomoci, ehm, napríklad ne, ne, ne, nepreberajú naspäť svojich eh, vlastných štátnych príslušníkov. Tieto eh, za chvíľočku skončím, pán predseda. Takže ak nebudeme požadovať, aby eh, tí, eh, tie krajiny, ktoré sú hospodársky podporované, neakceptujú, aby eh, v rámci myslím dôvod preberali naspäť svojich štátnych príslušníkov, tak sme tiež spolu zodpovední na všetkých týchto, za všetky tieto smrte. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Vilmo. Ďakujem, že ste nám pripomenuli to, že tie migračné cesty sa trochu zmenili z Talianska smerom ku Grécku. Zmenila sa tým vlastne aj národnosť migrantov, ktorí prichádzali do Európy. Ako ste povedali, problém imigrácie je predovšetkým problémom Afriky. 90 sú africkí, africkí občania a vlastne migrujú k nám. Chcel by som povedať, že treba to spomenúť na to, aby sme to lepšie vnímali v kontexte. Takisto ste povedali, že vaša ochota spolupracovať s týmito krajinami, ktoré rešpektujú princípy solidarity a zodpovednosti, my sme s týmito krajinami už spolupracovali aj v minulosti. Ja som skeptická, pokiaľ ide o ten rabatský proces a jeho signatár, ale pokiaľ ide o chartomský proces, tak tam mám iba pochybnosti. Sudan, a Eritrea. To sú problematické krajiny. Ako chcete bojovať proti tým príčinám imigrácie v týchto krajinách, keď vlády týchto krajín vlastne sú príčinou tej imigrácie. Bombardujú sa tu v Sudáne obči- populácia aké teda možnosti negociácie sú tu s týmito režimami, ako chceme zvládnuť, aký manažment tejto migrácie očakávame. Čo vlastne očakávame, pokiaľ ide o boj proti pašerákom s týmito vládami, ktorí sú vlastne komplicami, ak teda už nie sú priamými aktérmi tejto, tohoto paše, pašovania. Aké kontroly chceme zabezpečiť u týchto korum, skorumpovaných vlád. V Eritreji nemáme žiadnu štátnu štruktúru, žiadny rozpočet. Ako môže vlastne tá pomoc prísť občanom? 200 miliónov eur bolo malo byť vyčlenených pre Eritreju. Tento trastový fond sa má vytvoriť v neprospech rozvojového fondu, teda na úkor rozvojového fondu, takže vlastne budeme kontrolovať hranice na úkor rozvojovej pomoci. Ja si nemyslím, že to je dobré riešenie. Dobré riešenie sú legálne cesty, konkrétne opatrenia. Ktoré sú teda konkrétne opatrenia a ktoré e, zamýšľame pripraviť? Ďakujem. Mm, ďakujem. E, som rád, že pán vyslanec znova prišiel medzi nás. Chcem povedať to, že toto je štrukturálny problém eh, prisťahovalectvo z Afriky do Európy a je ťažké ho uchopiť. Vy ste hovorili o konkrétnych opatreniach. Môžete nám povedať eh, naozaj, aké konkrétne opatrenia máte na mysli? A čo si myslíte, ako môžu africké štáty a ich vlády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 Eh, zatiaľ úspešne eh, chráni vonkajšiu hranicu EÚ. My zatiaľ nemáme tú výhodu byť súčasťou Schengenu, ale našu hranicu chránime naozaj spolahlivo. Moja otázka sa dotýka konkrétnych opatrení. Vy ste povedali, že Valecká konferencia bude prvým krokom ku konkrétnym opatreniam. Myslíte, že eh, vzhľadom na tie udalosti na Severe Afriky už sme v sklze, e, možno, že potrebujeme naozaj úplne nový koncept našich krokov. Možno, že musíme mať možnosť príjmať rozhodnutia rýchlejšie. A to možno je spôsob, ako sa vyrovnať s touto krízou. Ďakujem. Thank you. Thank you, Ďakujem, pán predseda ďakujem za vaše otázky. Ja sa pokúsim e, odpovedať na čo najviac z nich. Valecký summit sa nebude venovať otázke sírskych utečencov a E, západobalkánskej trase a to sa týkali mnohé otázky. To e, bude riešené na iných fórach, napríklad Európska rada, ktorá sa zíde po samite v popoludni. A to sa týka tej otázky, že teda prečo Sýria a Sávská Arábia tam nebudú. A to je zámerne tak. Toto je summit, ktorý sa týka Afriky. Tam nehovoríme o Blízkom východe a otázkach, ktoré, ktorým tam čelíme. Nie, že by neboli dôležité, sú veľmi dôležité, ale musíme e, sa im venovať na inom mieste. Takže e, musíte pochopiť, že valeta sa týka migrácie v Afrike Pokiaľ ide o úlohu komisie e, pri implementácii trastového fondu, pán Pleskovič o tom hovoril. Áno, to je určené na služby komisie a tiež členských štátov, ktoré prispeli e, a africké krajiny, ktoré budú pozorovateľmi v jednotlivých e, E, výboroch e, trastového fondu a samozrejme na nich bude záležať, aké kroky príjmú a ako budú pokračovať. Akčný plán z Valety vytvára rámec, vytvára možnosti, e, prichádza s návrhmi, čo sa dá urobiť. A samozrejme komisia, ktorá sa podiela na príprave Valety, tá bola vlastne súč, komisia bola súčasťou všetkých diskusí, tak tá samozrejme to zohľadní. Ale zároveň musíme príslušné orgány Trastového fondu nechať zohrať ich úlohu. Keď sa posunieme z tej všeobecnej polohy akčného plánu do podrobných projektov, tak to je fáza, v ktorej správna rada e, fondu alebo existujúce nástroje budú zohrať svoju úlohu. Mhm, samozrejme, musíme mať na zredeli širší obraz. 1,8 mm, e, miliardy eur, e, ktoré máme k dispozícii, to je vlastne len doplnok k ďalším zdrojom, ktoré máme, či už to je rozvojový fond alebo ďalšie. Takže toto sa týka všetkej našej rozvojovej pomoci, ktorú môžeme využívať správnym spôsobom na to, aby sme napomohli interakcii medzi rozvojovou politikou a, a, a migráciou. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, pán Hovit o tom hovoril, áno, máte pravdu, pokiaľ ide o Libanon a, a Jordánsko alebo Turecko, a teda e, utečenské tábory v týchto krajinách. Áno, táto pomoc e, rastie, ale vráťme sa späť ku Valete a v Afrike. Ako viete, máme obrovské e, utečenské tábory v Afrike, napríklad na hranici so Somálskom v Keni. A tam nám ide o to, aby sme podporovali tieto utečenské tábory. A v našom akčnom pláne sa hovorí o zlepšení pomoci týmto utečenským táborom, aby sme tam riešili niektoré otázky, ktoré si teraz všímame, napríklad otázka vzdelávania, zdravotnej eh, starostlivosti, bezpečnosti v týchto táboroch. A máme nádej, že e, príjmeme opatrenia, ktoré budú e, riešiť túto otázku efektívne. Ehm, zaznela tu otázka, či len presúvame peniaze. Ehm, áno aj nie, teda jedna miliarda, ktorá pochádza z e, rozvojového fondu EÚ, nebola alokovaná. Takže teraz vlastne sú tieto peniaze určené. A samozrejme jeden z dôvodov, prečo niektoré členské štáty e, E, neplňa svoje záväzky voči fondu. E, oni teda viete, že vlastne ide o priame príspevky členských štátov a my oni žiadame, aby urobili dvojnásobný záväzok. A ja myslím, že sa nám podarí ich presvedčiť, ale všetko samozrejme sa hýbe dosť pomaly. A pokiaľ ide o bezpečné trasy, áno, súhlasím, potrebujeme legálne a bezpečné trasy. A, a tu je veľmi dôležité, aby sme vytvorili e, e, schémy na presídlovanie ľudí, lebo to je ten bezpečný e, spôsob a, mm, a samozrejme je potrebné tu vytvoriť e, informovanosť o tom, či niekto má alebo nemá nárok na azyl. A, ale pozeráme sa tiež na trasy, kde kadiaľ vlastne postupujú mnohí nelegálni migranti, napríklad cez Sahel. A my sa pokúšame pracovať na viacich úrovniach, aby sme predchádzali tým dramatickým situáciám. Teda ide o informovanosť. Ide o poskytnutie informácií o skutočnosti, e, s ktorou sa stretnú títo migranti e, v Európe, ak nepôjdu legálnymi cestami. A prebeha tu úvaha medzi členskými štátmi o tom, e, či by sme mohli urobiť určitý predbežný screening v tretich krajinách, informovať týchto ľudí o tom, či majú alebo nemajú šancu dostať sa do Európy. No a potom, keď hovorím teda celkom konkrétne, a to sa viacerí pýtali, a, e, a to by asi trvalo celé hodiny, kým som to vysvetlil všetko, ale predsa len ide o to, ako efektívne použiť európske peniaze. Um, hovoríme o trojuholníkovej pomoci. Napríklad máme migranta z krajiny pôvodu, ktorý je v transitnej krajine a nemôže sa posunúť ďalej do Európy. A, a takýto človek by mohol e, prejsť vzdelávaním, odborným vzdelávaním a to mu umožní, aby sa vrátil do krajiny svojho pôvodu a našiel tam zamestnanie. Toto sú kroky, e, e, to sú opatrenia, ktoré by európske krajiny chceli prijať, aby e, vymanili týchto ľudí z ilegálnych e, trás. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a, il y a le défi. Takže sú tu viaceré výzvy. Je tu výzva tej stratégie, ktorú musí mať Európa, pokiaľ ide o legálnu migráciu a pokiaľ ide o to, ako by sa to dalo zabezpečiť, ale sú tu ešte aj ďalšie problémy, ktoré tu vidíme a ktoré ste vyspomenuli, spomenuli, že vlastne veľa našich afrických partnerov prijalo záväzky, pokiaľ ide o znovu e, pri navrátenie občanov, ktorí sú nelegálne v Európe, tak povedzme to celkom jednoducho, e, vyžadujú si to veľké úsilie. A celý ten výsledok je taký začarovaný kruh. Oni chcú teda prinavrátiť tých svojich občanov a zase čím viac oni to chcú, tak tým menej tie krajiny, ktorých sa to týka, chcú zjednodušiť vízovú otázku. Takže vlastne máme tu takýto začarovaný kruh a na to, aby sme to vôbec prerušili, tento začarovaný kruh, tak potrebujeme konkrétne formy spolupráce týkajúce sa otázky návratu týchto ľudí, ktoré by boli efektívne. Ako to môžeme urobiť? Prostredníctvom úprav potrebných, konkrétnych, pokiaľ ide o identifikáciu týchto občanov, pokiaľ ide o ich krajinu pôvod, pretože častokrát, ako viete, oni jednoducho svoj cestovný dokument e, častokrát zničia, potom je tá identifikácia taká ťažšia, takže potom vlastne musíme sa takýmto spôsobom dopracovať do matrik týchto krajín, tieto by mali byť digitalizované v týchto krajinách, aby sa tá práca jednoducho zlepšila. Keď sa táto identifikácia ukončí, tak je to zase ďalší problém, ktorý súvisí s dokumentáciou, to znamená vytvorenie pasu a tak ďalej. A v tomto ohľade môže Európska únia pomôcť napríklad prostredníctvom vytvárania pracovných príležitostí v krajinách pôvodu, kde bude vzdelávať odborníkov alebo inou formou možno, ktorí by mohli takúto reintegráciu týchto imigrantov zabezpečiť aby to bolo skutočne efektívne, efektívnejšie, ako to bolo doposiaľ. A ďalšia vec, a v tom ohľade máte skutočne pravdu, to je vlastne potreba, aby Afrika mala dobrú reakciu ako môžeme teda pomôcť? Môžeme pomôcť tak, že jednoducho budeme mať efektívnejšiu imigračnú politiku, pretože stále viac vidíme určitých imigrantov niektorých krajín Afriky, predovšetkým z afrického rohu, ale aj od inakiaľ, že sa snažila ísť do Nigérie smerom k juhu, do Mozambiku alebo niekam inam, na to, aby našli prácu. To znamená, tým, že im pomôžeme napríklad sa lepšie zorganizovať, tak v tomto ohľade im pomôžeme vlastne aj pri riešení tej našej otázky. Ja súhlasím z dlhodobého hľadiska s vami. Áno, Valecký summit vlastne trochu nasmeruje tie veci správnym smerom, ale ešte sme vzdialení od nejakého konkrétneho riešenia. Vrátim sa k tomu, čo viacerí spomenuli, teda ide o jednotlivé trasy. A máme tu 5000 účecencov denne, ktorí klopú na dvere Európy. Čelíme fenoménu v rozmeroch, ktoré sú nebývalé. A tu nejde o to, že e, Schengen alebo ďalšie koncepty, ktoré máme, že by to nebolo v poriadku, ale e, ktorákoľvek krajina, ktorá by čelila takémuto fenoménu, by to ťažko zvládala. Takže my si musíme uvedomiť naliehavosť tohto problému a musíme znova e, sa zmocniť kontroly našich hraníc. Ale toto je čosi, čo sa nedieje teraz v Afrike. E, tam e, táto situácia už nie je taká naliehavá. Teda je to asi jeden zo siedmých porovnaní s tým, so situáciou, ktorú máme teraz. Ale musíme pracovať na tomto probléme. Ale potrebujeme si uvedomiť e, hlavné problémy, ktoré sú príčinou e, týchto pohybov. Súčasťou je napríklad otázka e, ľudských práv. Keď hovoríme o zlepšení hraničných kontrol, tu nejde o to, aby sme navyšovali policajné sily, ale ide o to, aby sme pomohli tým krajinám, ktoré majú na to príslušné kapacity. Keď hovoríme o kriminálnych sieťach, musíme robiť jednoduché veci, ktoré teraz ale nerobíme. Povedzme si to úprimne. Vymieňajme si informácie, spravodajské informácie o pašerákoch. Pomôžme africkým krajinám, aby mali správnu legislatívu na to, aby mohli bojovať proti týmto kriminálnym sieťam. Pomôžme im e, vytvoriť správne kapacity administratívne. Samozrejme, je tam korupcia, E, to si uvedomujeme. Ale ak sa mm, ak niekde nezačneme, tak to bude stále ťažšie, aby sme sa tohto fenoménu zbavili. Je to fenomén, ktorý je veľmi náročný. Ešte ďalšia otázka, ktorá tu opakovane zaznela. Teda ide o sofický proces a tretiu fázu E, ide o otázka, či v Libii môžeme vytvoriť e, vládu národného porozumenia. Diskusie prebiehajú na úrovni OSN, mnohí e, partnery pracujú na tejto úlohe. A my si myslíme, že ak sa takáto vláda vytvorí, tak budeme môcť postupovať ďalej v operácii Sofia. A e, kondicionalita, teda e, to, to sú podmienky, ktoré sú dosť ťažké pre mnohé afrických partnerov. My sa snažíme vytvoriť e, balíčky, kde ide o obojstranné úsilie. My podporujeme reintegráciu navrátených osôb do ich krajiny pôvodu a ich krajiny pôvodu nám pomáhajú identifikovať ich. A ak e, budeme môcť takto postupovať ďalej, tak to je ten najlepší spôsob, ako sa nám podarí posunúť sa ďalej. Afrika nemá nádej, áno, máte pravdu. E, mladí ľudia sa dnes v Afrike rozhodujú medzi nezamestnanosťou, pridaním sa ku radikálnym skupinám, alebo odídu do Európy. Pre nich je to veľmi ťažké a my musíme ponúknuť väčšiu nádej. Myslím, že som hovoril dosť dlho, ale pán predseda, tu ukončím, lebo máte ďalšie témy a ja musím stihnúť lietadlo. Ďakujem. Ďakujem, pán veľvyslanec, za vaše odpovede. Prajeme úspech vašej konferencie. Je to veľmi dôležitý stavebný prvok pre ďalšie kroky. A áno, tam sa nebude hovoriť a nebudú sa hľadať odpovede pokiaľ ide o Sýriu, ale tam sú iné úlohy, ale dúfame, že to bude úspešná konferencia. A dúfam, že ak sa nám nepodarí do jary vyriešiť situáciu v Libii, tak budeme čeliť e, e, obrovskej vlne migrantov. Ďakujem veľmi pekne. Wir kommen jetzt. Heute Abend. Ja, Tatjana wollte schon, dass sie es jetzt machen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 debriefing ohľadne ciest. Ich sehe, dass die, das Interesse daran und zu hoher Konzentration verleiten wird. Vidím, že by sme sa mali viac sústrediť. Mali sme tu reakciu už v minulosti v New Yorku. Hovorili sme s generálnym tajomníkom, s jeho zástupcom Eliasonom, s, s, pred, s predsedom generálneho valného zhromaždenia a s aj ostatnými. A takisto sme hovorili aj s hlavami rep- predsedov reprezentácií a misií. Mali sme tu aj stále člen, mali sme tu zastúpenie aj stále členov e, Bezpečnostnej rady vlastne na týchto rozhovoroch alebo na ich väčšine sme sa dostali do takej polohy, že sme hovorili o Sýrii a o Iraku, o otázke utečencov, to zohráva veľkú úlohu. Ja som bol pozitívne prekvapený, že generálny tajomník viedenské rozhovory vnímal optimistickejšie ako ja doposiaľ. A mal teda za to, že sme na ceste pokiaľ ide o tých 17 zúčastnených krajín, ktoré sa dohodli, že vlastne hlavný problém je ISIS a že zrušenie ISISu je hlavná priorita, ako by to trebalo vyriešiť. Ešte sme sa teda nedohodli a nie je rozhodnuté, ako sa s tým naloží ale to, ako naložíme zasa tam, až to je tá, pred, to je tá prvá fáza na to, aby sme potom mohli ďalej vyriešiť otázku ISISu, tak na to sme sa všetci zhodli. Naša analýza, ktorá hovorí o tom, že sa to podarí iba vtedy, keď Rusko, Európa a Spojené štáty americké budú zomknuté a postupovať zomknuté, pokiaľ ide riešenie tejto otázky, na to, aby vlastne v tomto regióne mali užitý vplyv na Ankaru a na tých hlavných. To je vlastne celkom jasné, že sa ukončí ten tok imigrantov iba vtedy, ak sa ukončí vojna v tomto regióne. Všetko ostatné, všetky iné riešenia sú iba, sú iba stávanie si vzdušných zámkov a myslím, že Spojené národy v tomto kontexte celkom jasne povedali, že tu ide o multilaterálnu spoluprácu, ktorá by mala fungovať. A to my vítame ako predstaviteľa EÚ. To sa týka aj financovania blízkovýchodného programu, to je ten nástroj pre utečencov z OSN, potom takisto pokiaľ ide o otázky udržateľných rozvojových cieľov, a takisto pokiaľ ide o otázky týkajúce sa Parížského klimatického samitu. To všetko súvisí s tou migračnou otázkou. Nie je to jediný dôvod, ale jednoducho vnútorne to je prepojené a musíme skonštatovať, že tak ako to vlastne z častia v Európskej únie, tak aj na úrovni OSN vlastne členské štáty jednoducho už si neplňa svoje záväzky a napriek tým e, protichodným princípom, ktoré tu máme, tie platby jednoducho sú stále nižšie. To znamená, ciele sa stále zvyšujú, ale e, tie ciele sa nedajú zrealizovať, pretože tu nie je dosť peňazí. Ja si myslím, že to je krátkodobé chovanie sa nie len členských krajín Európskej únie, ale viacerých štátov celého sveta, ktoré by tu mohli poskytnúť oveľa viac peňazí, že vlastne takýmto spôsobom sa dostanú ešte do väčších problémov. A tá skutočnosť, že tu v Európskej únii a na úrovni Spojených národov máme diskusiu ohľadne právnych možností nápravy, že by sme vlastne tie náklady, ktoré cez utečencov majú jednotlivé krajiny, že by sa to vlastne z tých príspevkov pre tieto pomocné programy, že by sa to z toho dalo stiahnuť, to jednoducho je nerealizovateľné, pretože takýmto spôsobom bude ten, tá, tá utečenecká vlna ešte väčšia. Takže to je situácia, ktorá nie je dobre prediskutovaná do posiaľ, aspoň teda tak som si to ja uvedomil. A v tomto kontexte si musíme uvedomiť, že jednoducho musíme sem tam pozerať nielen iba na naše vlastné problémy, ale vnímať veci v kontexte. Keď sa pozrieme na tie diskusie v Nemecku, ako aj v iných krajinách Európskej únie, tak veľvyslanec Keni nám môže povedať, že koľko miliónov e, učičencov majú v Keni. Ja som si doposiaľ myslel, že Nemecko sa už z utečencov zhrúti, ale teraz, potom čo som vypočul, koľko Kenia utečencom pomáha, tak už si to nemyslím. Tam by som to ironicky takto povedal. Takže síce Máme jednoducho ťažkú situáciu v Európskej únii, ale predsa len musíme sa pozrieť na také krajiny, ako krajiny v Afrike a v Ázii. A keď sa na to pozrieme, tak uvidíme, že oni sa čudujú, že o čom tu vlastne my hovoríme. Samozrejme, nezlepší to situácie s našimi radikálnymi politickými stranami, ktoré tu máme, ale musíme sa pozrieť na tieto súvislosti a musíme si aj my ako politici uvedomiť, ako sa veci majú, ale je to aj záležitosť, ktorá súvisí s poznatkami, ktoré by mali získať naše vlastní obyvateľi, aby jednoducho takýmto populistickým stranám nedali žiadnu možnosť zvíťaziť vo voľbách. Takisto sme hovorili aj o možnosti reformy systému OSN. To je nekonečný príbeh. generálne zhromaženie OSN chce na tom, k tomuto procesu mať silnejší hlas, chcú sa vyjadriť. Budúci rok tu bude voľba generálneho sekretára. Otázka je, ako vlastne e, otázka sa týka aj bezpečnostnej rady, pretože sa tu znižuje transparentnosť a tá predstava naša, ktorú tu máme, že by to mohol získať niekto z východnej Európy, tak sme celkom jasne povedali, že tu ide predovšetkým o kvalitu. Nejde tu o to, či to bude žena alebo muž, ide tu predovšetkým o kvalitu a potom budeme mať až dobrého kandidáta. A vlastne nie je pochyb o tom, že tí piati, ktorí o tom rozhodujú, sa vlastne rozhodnú tak, ako to bude im vyhovovať. Tak toto jednoducho v živote chodí. Uvidíme, či Moskva nebude mať náhodou ministerku zahraničných vecí. Ale máme tu viaceré diskusie, ktoré u nás prebiehajú a jednoducho e, veci nie sú celkom jasné, ale pokiaľ ide o tú predstavu valného zhromaždenia OSN, kde by mali byť ďalší stáli členovia, tak to sú takisto záležitosti, ktoré síce prebiehajú doteraz, ale myslím si, že sa to nezmení tak ako doposiaľ. To je to môj odhad situácie keď môžem ešte raz spomenúť ten príbeh, to síce nesúvisí tu, napríklad spolkový kancelár Kohl, ten vždy hovoril, Dobre, že tu máme návrh, že má byť stálym členom, ale vlastne ani to nechceme, pretože to bude stáť iba veľa peňazí. A to skutočne nie je až tak úplne od veci. Ale ako vidíme, nič sa tu nedie, pretože Európa sa blokuje sama a vidíme, že tak ako pri finančných inštitúciách, Európska únia nevia, nehovorí jednotným hlasom. Európska únia je zoskupená vo viacerých skupinách a pokiaľ ide o finančné inštitúcie, aj v kontexte tým, tým dokumentom predsedu, ktorý predložil Juncker s tým cieľom, že by sme hovorili jedným hlasom. A potom by sme jednoducho na úrovni OSN a Svetovej banky boli tým hlavným prispievateľom, najväčším prispievateľom. Ale jednoducho sme rozdelení a preto nemáme takýto hlavný hlas a týmto vlastne oslabujeme aj ten náš vlastný vplyv, ale predsa len by som chcel povedať, že napriek všetkým týmto záležitostiam, ak Európska únia chce byť skutočne formálnym členom, tak možno aj vzhľadom na tie rozdiely, ktoré tu máme, tak by sme mali rozlišovať medzi tými stálymi, prechodnými a dočasnými členmi Predsa len napriek všetkému Európska únia spracuje z OSN veľmi dobre a to naše zastúpenie, ktoré tam máme na úrovni OSN, to sa zhostilo dobrej koordinácii a som prekvapený, že vlastne aj v poslednom roku zhruba tisíc koordinujúcich zasadnutí s štátmi OSN sa konalo a že sa tam jednoducho stále niečo deje, pokiaľ ide o hlasovanie o rezolúciách to znamená, až 90% prípadov, prípadov hlasuje o Európska únia jednomyselne. Myslím, že to je dobrý postup. A tých 10%, kde tomu tak nie je, tak bohužiaľ to sú akurát tie najdôležitejšie hlasovania. Takže vlastne ešte potrebujem robiť veľa práce v tomto ohľade, ale myslím si, že tento vývin treba vnímať predsa len pozitívne. A týmto končím svoj vstup. Máme tu ďalších kolegov z delegácie, ktorí by chceli k tomu niečo povedať. Pán kolega Freund, vidím, že sa hlási. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel túto príležitosť využiť na to, aby som sa hlavne poďakoval zamestnancom za prípravu tohto zasadnutia. Myslím si, že je veľmi prínosné a keď hovorím zamestnancov, tak myslím, že tých, myslím tým tých, ktorí nás aj sprevádzali, aj ktorí to pripravili. Budem sa teda sústrediť, ak je to možné, na to, čo generálny tajomník vlastne nám sprostredkoval, pán Brok, už spomenul, že budem hovoriť o tých zápiskoch, ktoré som si urobil. A možno zájdem v niektorých miestach e, takým detaľnejším záležitostiam. Napríklad ja si myslím, že bolo prekvapujúce počuť, že Ban Ki-moon, pán Ban Ki-moon oznámil, že do dvoch týždňov, to plynulo minulý týždeň, to znamená, zajtra je lehota, a týždeň zajtra bude lehota, že tu bude akčný plán OSN, pokiaľ ide konferenciu vo Viedni. Myslím, že to je veľmi dôležitý krok a to je jeden z možných dôvodov, prečo bol trochu optimistickejší, než vlastne sme to my očakávali. Takisto povedal niečo také, čo by sme si mali vziať k srdcu konkrétne, sympatizuje, a toho budem citovať, sympatizuje a chváli Európu a európske národy v tom zmysle, ako vlastne sme naložili s touto učečenskou krízou, ktorú on nazval veľkou výzvou. Takisto je dôležité, že sme tam počuli, že generálny tajomník chválil Európsky parlament, ale pobáda ho k tomu, že by takisto mal sa vyjadriť hlasnejšie v prípadoch, kde sú problémy. My sme to už doposiaľ urobili, ale pravdepodobne nás jednoducho v Amerike nepočuli, tak ako sme si to my želali. A ďalšia vec, ktorá je takisto dôležitá, podľa môjho názoru, je, že ako on vyhodnotil to stretnutie vo Viedni, k otázke Sýrie a on povedal, že sa nehovorilo veľa o budúcnosti Asada. Povedal, že by bolo neférové, ak by celý ten proces sa týkal iba jedného človeka. Takže my pokračovať budeme ďalej v dialogu a potom až budeme hovoriť, že čo sa udeje s prezidentom Asadom. To znamená, nemáme čas hovoriť o tejto záležitosti teraz a myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, ako, aký pohľad poskytol poskytlo medzinárodné spoločenstvo vo vzťahu k prezidentovi Sýrie. A posledná vec, Daesh, respektíve ISIS, tak tam povedal nasledovné. Musíme rozlišovať túto skupinu od ďalších, ktorí tu boli predtým. Boli tu aj v minulosti teroristi, ale neboli až takí radikálni ako ISIS. Majú všetko, všetko vlastne funguje ako vlastný štát a to je veľmi nebezpečné. pán Brok na to už poukázal, je dobré, že všetky štáty, všetci účastníci, ktorí na tých rokovaniach vo Viedne boli, sa dohodli na tom, že ISIS musí byť porazený. A to je vlastne všetko. Uh, I think uh, particularly the meeting with the Secretary General who, is, who spent uh, Predovšetkým to stretnutie s generálnym tajomníkom, ktorý s nami strávil zhruba pol hodinu, to bolo veľmi informatívne a myslím, že sme sa tam naučili veľmi veľa. V tom zmysle, ako on vníma tie najpalčivejšie otázky teda utečencov a tú príčinu utečencov, on teda aspoň povedal, hovoril aj o ostatných otázkach, dal to do súvisu s klimatickými zmenami a tak ďalej a tak ďalej, že je najdôležitejšie ísť k tým prapričinám týchto všetkých problémov, a to tak v otázke klimatických zmien utečencov, ako aj problémov Sýrie. Takže to je všetko. Ďakujem. Thank you, Chairman. <clears throat> I, I too would... Ďakujem pekne, pán predseda, a ja sa chcem poďakovať zamestnancom v Bruseli a všetkým tým, ktorí nás sprevádzali na našej návšteve v New Yorku. Minulotýždňová delegácia do New Yorku bola veľmi dôležitá a podľa môjho pohľadu aj veľmi úspešná. Zdôraznilo sa tu význam úzkej spolupráce medzi Európskym parlamentom a Spojenými národmi OSN v tých otázkach, ktoré sa týkajú oboch organizácií, pokiaľ ide o grodovú rovnosť, utečeneckú otázku, mierotvorbu, rozvojovú pomoc, bezpečnosť Predsa len však naša politická skupina podporuje reformu OSN, ktorá by z nej spravila, ktorá by z OSN spravila transparentnejšiu a efektívnejšiu organizáciu na to, aby mohla reagovať na veľké výzvy, ktorým svet v súčasnosti musí čeliť. A preto nový generálny tajomník Bezpečnostnej rady, ktorý bude volený v roku 2016, tak skutočne potrebujeme toho kandidáta, ktorý bude najviac kvalifikovaný, odhľadnúť od prostredia, z ktorého zišiel. Stále viac v súčasnosti musíme venovať pozornosti práve tým zónam, ktoré nazývame zmrazenými konfliktami pretože tieto konflikty sú nedoriešené a sú vlastne zdrojom veľkej zášte nenávisti a častokrát sa prehliadajú v prospech nejakých aktuálnejších problémov. Európsky parlament by mal zvážiť, ako vlastne môže Európsky parlament prispieť k reforme OSN, bez toho, že by sa podkopali práva a zodpovednosti individuálnych členských štátov spoločná bezpečnostná zahraničná politika bude fungovať iba vtedy, ak to bude jednomyselná dohoda. A bolo to viacero prípadov v minulosti, kedy tomu jednoducho nebolo možné. Takisto si myslím, že je absolútne kľúčové, aby zahraničná politika jednoducho mohla sa konať v mene jednotlivých krajín, ktoré sú takým spôsobom reprezentované. Preto by sme mali E, apelovať na posilnenú úlohu Európskej únie, vrátane toho, že by Európska únia dostala svoju vlastnú stoličku v rámci Bezpečnostnej rady. Spojené národy, Európska únia, členské štáty a ďalšie medzinárodné orgány musia spolupracovať v záujme svetového mieru, bezpečnosti a rozvoju. Ďakujem pekne. Ďakujem. De todo lo que he escuchado, hay una parte que me preocupa. Ďakujem pekne. Z toho, čo som si vypočul, mi jedna vec eh, spôsobuje obavy. Keď sa pozriem na boj v Kurdistane, bol som na tom mieste severne od Bagdadu a to, čo som si vypočul z eh, zodpovedných zástupcov eh, z Kurdistanu a Iraku, je, že medzinárodná koalícia neodvádza svoju prácu a že medzinárodná koalícia že je treba 5 rokov na to, aby sa zbavila islamského štátu a keď za 3 dní mohli skoncovať so Sadamom Husajnom, prečo potrebujú 5 rokov na zničenie islamského štátu, pričom na to umožňuje prenikanie hraníc. A teda pýtame sa, prečo tých 5 e, bodov pri rieke Tigrit nebolo bombardovaných, aby sa skoncovalo s logistikou e, ISIS e, pred Kurdistanom. A dospeme k jednému záveru. Musíme sa pýtať, či chceme bojovať proti islamskému štátu, alebo či využívame chaos, ktorý islamský štát využíva je nepochopiteľné, že OSN e, hovorí, že sa bude bojovať proti islamskému štátu, ale pritom hovorí iba o e, Svetom univerze. Je to politicky úplne neakceptovateľné, je to urážka inteligencie. Je to iba retorika, ale skutočnosť to nie je naozaj konkrétny boj proti islamskému štátu. 5-ročná e, perspektíva to je asi žart. Lo que quiero decir es que cuando una coalición internacional compuesta por poderosísimos keď medzinárodná koalícia mm, tých najmocnejších štátov nedospeje k rozhodnutiu bombardovať eh, logistické miesta islamského štátu, posporuje jeho obchodné cesty, ktorými sa mm, necháva zásobovať eh, islamský štát všetkým, čo potrebuje a hovorí, že potrebuje 5 rokov na to, aby ho znišil. To je urážka inteligencia, to je negovanie pravdy. To som chcel povedať. A to, čo hovoria politici a vojaci, ktorí bojujú v Kurdistane a Iraku voči IS, to hovoria na našu adresu. Ak to správne chápem, je potrebná politická zhoda v regióne, ale táto teraz nie je. Máme tam e, e, vojenskú činnosť o štyroch krajín, ktoré robia e, každé niečo iné. Fran- Francúzsko, USA idú proti ISIS, Rusko proti moderátnej opozícii a ostatní zase proti Kurdom. To je spoločná stratégia, ktorú tu momentálne máme, pokiaľ ide o vojenskú činnosť to, eh, ak, ak nepomôže, ak eh, teda sú uh, eh, nesednutia partnery v regióne, ak tu nebude zhoda medzi Teheránom a Saudskou Arábiou, pokiaľ ide o priority. Bude tu stále táto vojna v zastúpení e, vlastne na cudzom e, území medzi týmito dvoma mocnosťami Európa, Rusko, USA by sa mali zhodnúť tiež na svojich prioritách, aby tým, ktorí majú lepšie vzťahy, vysvetlili, čo môže e, spoločný, spoločný postoj, spoločný postup znamenať. A preto tieto viedenské rozhovory sú tými rozhodujúcimi No takýto je teda ten postup, ako ho chápem. Ďakujem. Slovo má teraz pán Plenkovič, ktorý má e, rovno dve e, správy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve udalosti charakterizujú skutočnosť, že Ukrajina je veľmi e, dôležitá na zozname priorít zahraničnej politiky EÚ. Európskeho parlamentu. Bol som požiadaný, aby som bol na čele delegácie e, e, siedmých členov tohto parlamentu, Tonino Piculák je dnes e, prítomný, a aby sme boli, dohľadali na regionálne voľby v Ukrajine v oktobri. Zúčastnili sme sa e, e, širšej medzinárodnej e, pozorovateľskej volebnej misie. Spolupracovali sme sa s dlhodobou misiou z OECD a aj s našimi partnermi z Rady Európy a boli tam zúčastnení aj členovia výberu regiónov Európskej únie. Pre vašu informáciu, toto bolo iba tretí raz, čo delegácia Európskeho parlamentu monitorovala lokálne voľby. V minulosti sa to udialo iba v prípade e, Kosova a Gruzínska. Čo e, bolo našim hlavným záverom? to, že sa konali v zásade e, s medzinárodnými štandardami OECD Rady Európy a Európskej únie. Celková účasť bola 46,5 Boli tri miesta, kde e, sa e, voľby nemohli konať, ako sa plánovalo v Mariupole. Konkrétne 450 tisíc obyvateľov má toto mesto v Donecku. Eh, je však, eh, však kontrolované eh, Ukrajinou a potom v Krasnoarmínsku, v ďalšom meste v Donecku, kde sa budú opakovať a takisto aj v jednom meste v Luhansku. A k právnemu rámcu, tie voľby sa konali v rámci nového právneho rámca prijatého v júli v Ukrajine. Išlo tri volebné systémy v jednom E, e, išlo aj o hlasovanie teda starostov, o, a takisto aj e, systém otvorených zoznamov s proporčným zastúpením v miestnych orgánoch. Tento systém je tiež zavádzané poprvýkrát a to je dôsledkom, že teda nie všetky výsledky sú zverejnené. Vychádzame z toho, že e, všetko budeme mať v dispozícii 15. novembra, potom budeme mať e, kompletný obraz o e, nových legitimných zastúpeniach v, na Ukrajine na regionálnej úrovni. Dôležité je, e, že musíme povedať, že 5 miliónov ľudí sa nemohlo zúčastniť volieb e, e, v dočasne okupovaných územiach Donetska a Luhanska, ani v, na Kryme. Tam sa bude hlasovať, keď sa splnia podmienky, bezpečnostné podmienky, v eh, miestach pôvodného, eh, teda eh, pôvodného pobytu týchto ľudí, ale ide aj o niektoré oblasti, ktoré kontroluje vláda. Tam tiež sa nemohli z bezpečnostných dôvodov konať voľby. Celkovo voľby sa konali vo veľmi komplexnom obzduší, v komplexnej situácii v krajine. Takisto sa má meniť e, e, ústava, e, všetko prešlo v prvom čítaní, ale nevieme, ako dopadne druhé čítanie. Toto bol tiež dôležitý indikátor popularity strán a aj stability aktuálnej koaličnej vlády. Čo je dôležité z pohľadu EÚ je, že solidita proeurópskych politických strán je eh, nadalej stabilná. Jeden bod, eh, ktorý eh, si prinášame, je naše parlamentné asocia- náš parlamentný asociačný výbor. Dôležitá je právna harmonizácia, ktorú sme poskytovali, aby sme zlepšili legislatívny rámec pre teda voľby. Takže toľko k tej našej prvej misii a našou druhou misiou, ako povedal pán predseda Brok, e, to bolo prv, druhé formálne zasadnutie, e, ktoré sa konalo minulý týždeň e, počas nášho pobytu v Kieve sme sa stretli s predsedom parlamentu aj s pánom Coxom, ktorý práve E, tam bol na e, svojej pracovnej návšteve, ktorá je tiež e, dôležitým príspevkom k teda, pod, medzinárodnej podpore v USA. Sedím sa pre, s pánom Porošenkom, s Jaceniukom, Veľmi dobrú diskusiu sme mali počas 2,5 dní. Mali sme tam spoločné vyhlásenia, odporúčania, spoločnú tlačovú konferenciu. Takisto aj s e, e, šéfom e, úradu pre boj proti korupcii alebo aj zástupcami ECHO pre humanitárnu pomoc, ktorá sa vyzbierala tu v parlamente na iniciatívu priateľov eh, Ukrajine. Vidím tu eh, eh, kolega Ostrevičusa, ale ten bol jedným z iniciátorov. Dôležitý prvok dnes je, že Federica Mogherini je v Kieve. A práve teraz, a to najdôležitejšie sa udeje zajtra, kedy veľa legislatívnych aktov dôležitých pre vízovú liberalizáciu s Ukrajinou sa bude prerokovávať a my sa naozaj tešíme na väčšinu v e, tomto hlasovaní. že to dôležité aj prehodnotenie komisie, aj rozhodnutie rady. E, Európsky parlament e, E, silne podporuje v tomto vašich priateľov v Kieve, aby sa teraz splnili všetky potrebné podmienky. A posledná informácia 7. decembra e, bude sa konať asociačná rada. Komisár Hahn predtým ešte pocestuje na Ukrajinu aj viacerí ďalší komisári na úrovni medzi, medzivládnej kooperácie budeme sa zaoberať aj teda aktivitami vo vzťahu s Ukrajinou na rok 2016. Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili týchto misií a samozrejme všetkým kolegom z Európskeho parlamentu. A je teda ďakujem za politickú podporu e, zo strany nášho predsedu pána Broka. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. <clears throat> Složio bih se s ocjenama izbora koje iznio gospodin Plenković. Ďakujem pekne. E, súhlasím s hodnotením pána Plenkoviča. Chcel by som len poukázať na pár prvkov, ktoré sú veľmi dôležité. E, miestne voľby na Ukrajine sa konali e, z veľmi komplexných okolností v krajine, ktorá nekontroluje 100% svojho teritoria pro e, organizovanie volieb vždy predstavuje ťažkosti. Avšak voľby mali potvrdiť, že e, inštitúcie fungujú. Potom, čo bývalý e, prezident Janukovič bol teda pozbavený úradu a po tých všetkých zmenách, ktoré nastali, Zmenilo sa aj prednedávnom volebné e, právo. Tieto zákony sú veľmi komplexné, ešte sa doteraz nikdy e, neuplatnili. Poprvýkrát sa použil e, systém otvorených zoznamov. Je, nebolo zabezpečené volenie pre interne presídlených, ktorých je 5 miliónov. Promovali sa náklady a takisto e, neboli žiadne stropy, pokiaľ ide o výdavky. Média e, umožnili kandidátom využiť e, svoj priestor iba za komerčných podmienok a 132 politických strán s viac než 350 tisíc kandidátmi bojovalo o 170 tisíc kresiel v teda lokálnych e, správach, v lokálnej administratíve. Tí, tých, ktorí poprvýkrát mali možnosť byť e, zvolení. Boli, sme, mali tam, boli tam tiež tri prípady, kedy e, hlasovanie bolo zrušené z dôvodu podozrenia eh, na eh, teda nefungujúcu integritu celého postupu a boli tam ešte aj ďalšie nedostatky. Avšak treba povedať, že celkovo Ukrajinčania, eh, Ukrajinčania preukázali svoju vôľu a preukázali demokratickú konsolidáciu Ukrajiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som e, e, poďakovať e, našim kolegom za ich správu. Ja som strávil 3 dní na Ukrajine minulý týždeň a chcel by som povedať, že som sa stretol s veľmi angažovanými ľuďmi na viacerých ministerstvách. Stretol som sa tiež so, so štyrmi zástupcami ministrov, ktorí žiadali o podporu aby sme sa nezabrali by tými veľkými témami ako uh, právny štát. alebo takéto otázky, ale je dôležité podľa nich aj, aby došlo k postupu aj vo viacerých e, e sektoroch. Takže je potrebný sektorálny prístup. A dnes e, uplynie rok od e, zmeny. A moje posolstvo bolo, e, že je potrebná dynamika, kontinuita. Ale po tomto jednom roku je dôležité, aby sme my ako EU skontrolovali vývoj, e, zhodnotili, v čom sme boli dobrí, kde boli nedostatky a na čo by sme sa mali e, e, sústrediť viac než doteraz. Myslím, že Ukrajina je ešte stále vo veľmi náročnej situácii, ale môj optimizmus pramení z toho, čo som videl, z tých ľudí, s, ktorých, s ktorými som sa stretol, ale z našej strany si to vyžaduje samozrejme naďalej pozornosť. Ja, dank u wel. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, Andrej, za profesionálnu vecnú informáciu o tom, ako ste vedli našu delegáciu. Ja som sa len včera vrátil a musím, kolegyne, kolegovia, povedať, že keď E, sa prejdete po uliciach Kievu, Kieva, tak tam budete vidieť veľkú chudobu. Je tam úpadok hospodárstva a stiažuje to život e, mnohých Ukrajincov. Potrebné sú reformy, a, ale zdá sa, že už je málo času. Reformy by mali postupovať rýchlejšie a mali by byť obsiahlejšie Keby politická koalícia bola stabilnejšia, možno by to aj bolo možné. Ale máme tu problémy aj v iných oblastiach, napríklad boj proti korupcii, reforma justície. To všetko zle funguje. Ale treba povedať aj to, čo dobre funguje. A to je reforma polície. E, tam je aj podpora zo strany Spojených štátov a Kanady tam sú viditeľné pozitívne zmeny. Takže to je značný rozdiel v porovnaní s eh, predchádzajúcim eh, vzhľadom policie, ktorá bola ešte určovaná eh, ruským, sovietským duchom. A to dobre vplýva aj na boj proti korupcii, pokiaľ ide o polnospodárstvo, tam je mm, slabší postup, ale to je veľmi dôležitý sektor. Ale ukazuje sa, že aj tu sú potrebné systémové zmeny. Teda e, e, je potrebné zlepšiť trhy, aby nedochádzalo k zneužívaniu. Je potrebné mať e, hospodárstvo založené na konkurencii schopnosti. Takže e, je to tak, že kolegovia v parlamente niekedy pridajú plyn, ale potom zase zatiaľ ručnú brzdu, alebo niekedy naraz e, pridávajú plyn a brzdia. Samozrejme, to prehrieva motor. Teda e, Máme tu e, problémy v legislatívnom procese. E, e, má sa prijať akčný plán proti, boja proti korupcii a tiež reformy v oblasti občianskej spoločnosti. Uvidíme, ako to pôjde. Občianská spoločnosť je veľmi dôležitým elementom a, a, a bude dôležitá, aby, aby to poslanci posilnili. Pán Nalt. Myslím, že e, situácia na Ukrajine je vzdialená situácii európskych krajín. Je to krajina vo vojne. No a je to logické, že obyvateľstvo Ukrajiny mm, je obyvateľstvo je prepojené so svojimi predstaviteľmi, pretože ich zvolili v demokratických voľbách. A je a prajú si e, hospodárstvo bez oligarchov. A keď sa pozrieme na účasť vo voľbách, 46%, asi polovica obyvateľstva, zdá sa, že jej to je e, e, jedno, čo sa deje v krajine. Keď sa pozrieme na Galiciu, e, tak tam aj na, na Donbase len 30 e, ľudí hlasovalo. Ak teda hovoríme, že tu máme vlastne účasť obyvateľstva, e, ktorú by si prejavila bola vyššia, ak teda chceme povedať, že na Ukrajine máme demokraciu s takouto volebnou účasťou, tak asi máme rozličné predstavy o tom, čo je demokracia. Ďakujem kolegyne, kolegovia za vaše reakcie a pozitívny vstup. Ja mám dve záverečné poznámky. Tá prvá. Naša medziparlamentná práca by sa mala zlepšiť. E, e, možno by sme mali hovoriť o medzivládnej e, spolupráci tak aby naši kolegovia v členských štátoch a v komisii si uvedomovali, aké sú naše odporúčania. Teda e, oba parlamenty e, si prajú, aby sa táto spolupráca e, posilnila najmä do zasadnutia rady 7. Neviem, koľko z vás si uvedomujete, že po zmenách v referande legislatívy v Holandsku. Vznikla iniciatíva v Holandsku, aby sa zorganizovalo referende o, teda aby sa usporiadalo referendum o ratifikácii asociačnej dohody medzi EU a e, Ukrajinou. To je trošku neobvyklá iniciatíva. um, teda toto komplikuje život proeurópskym e, silám v e, Holandsku. E, ide teda o asističnú dohodu, dohodu a na tej mnohí pracovali a my by sme chceli, aby vstúpila do platnosti. A <clears throat> ja by som bol rád po rozhovoroch s kolegami v Kieve, že sme ochotní E, zapojiť sa do diskusie, ktorá určite prebehne v Holandsku, pretože to referendum má byť 4. apríla 2016 e, pretože to je naša morálna povinnosť. E, my sme to totiž ratifikovali v Štrásburgu a v Kieve simultánne, aby sme naozaj pomohli ratifikačnému procesu e, tejto dohody. Takže prosím vás a všetci, ktorí chcete pomôcť tomuto ratifikačnému procesu, aby ste sa zapojili do tejto diskusie. Mark e, je fláma, hovorí po alinsky, ale on určite môže pomôcť tejto diskusii, e, teda pokiaľ ide o to, čo sa bude diať v Holandsku. Ďakujem, to je veľmi zahambujúce. Ja som počul, že vláda rozhodla že sa nezapojí do tejto verejnej diskusie. Teda ak e, niečo podpíšete, tak by ste to mali obhajovať. Zabudol som ešte jeden bod, e, keď som hovoril o e, OSN. Možno sa na to môžete pozrieť v politických skupinách. Ide, aby sme mali odporúčanie teda mali by sme využiť tú metódu, pokiaľ ide o zasahovanie do e, programu e, e valného zhromaždenia OSN. A, ale ak máme v, vlastne dodržať všetky tie postupy, tak to musí byť iniciatíva politickej skupiny. Takže možno by si sa mohli v politických skupinách na to pozrieť. E, na, teda, e, na najbližšom e, bire. No a tým je naše zasadnutie ukončené.